Kolegovia, buďte takí láskaví a posadajte na svoje miesta, aby sme mohli začať dnešným zasadnutím. Ako vždy, času nemáme veľa, takže začneme. Schválenie programu. Jedno upresnenie z mojej strany. Týka sa to bodu 10. Dnes do poludnia bola diskusia, rozpráva v podvýbore pre ľudské práva a poslanec, poslankyňa Autala, ktorá je spravodajkyňou e, pre správu o ľudských právach, má v úmysle navrhnúť, aby sme dnes popoludní nehovorili o jej správe, pretože v tom podvýbore už bola veľmi vyčerpávajúca diskusia na túto tému. A všeobecný konsenzus e, bol dosiahnutý v plnej miere takisto rôzne kompromisy, pokiaľ ide o hlasovanie. Pani poslankyňa Autoláv sama predniesie túto tému, ale chcem vás len upozorniť, že bod sa nebude k nemu rozpráva. No translation. Už nemáme preklad do Nemčiny. Prosím, e, tento problém treba vyriešiť, pretože ide o úradný jazyk prosím toho, kto je zodpovedný, aby sa o to postaral. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, please, eh, please eh, approach the micro ah, to the lips. Thank you. Eh, niin, arvoisa puheenjohtaja, siis juuri niin kuin... Ďakujem veľmi, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vidíte, aké sú moje zámery. A v diskusii o tejto správe chcel by som o nej hovoriť, avšak nie dnes, pretože už v podvýbore sme o tom pomerne rozsiahlo hovorili a všetci sme mali jeden názor. Ale bolo predložených 117 pozmeňujúcich e, návrhov Kolegovia na tom veľmi tvrdo pracovali a chceli zlepšiť tú správu, takže myslím, že najlepšie by bolo na ďalšom zasadnutí prejsť priamo k hlasovaniu v tomto výbore. No, rovnako by som rada dodala, že komisia sa vyjadrila v tom zmysle, že ich tieto alebo určité pozmejúce návrhy veľmi zaujímajú, tak dúfam, že v júni na plenárnom zasadnutí o tom budeme hovoriť a že si s nimi o tom pohovoríme. Eh, ak teda súhlasíte, môžeme akceptovať tento návrh od pani poslankyne Autolovej. A bod 10, nebudeme o tom diskutovať, eh, dátum vám oznámime, bude to pravdepodobne na budúce. Mám niekoľko oznámení, pokiaľ ide o harmonogram 14. v stredu o 18. hodine bude výmena názorov s Oskarom Fernandézom, zástupcom OSN, ktorý je zodpovedný za politické záležitosti. Pôjde o predchádzanie konfliktov a revidovanie mandátu pre vytvorenie pre konštrukciu mieru. Potom 15. E, bude výmena názorov s zástupcom Relexu, zodpovedným za Áziu a Latinskú Ameriku. Bude nás informovať o postupe prác, ktorá, ktoré súvisia s asociačnou dohodou. A teraz zápisnice musíme prijať, e, schváliť zápisnice zo schôdzi 23. februára a 18. marca. Máte nejaké pripomienky? Nie? Tak môžeme pokladať tieto zápisnice za schválené. A teraz ďalší bod. Európska stratégia, potreba európskej stratégie pre Zakavkasko. Južné Zakavkasko. pán, pán poslanec Posert. Prepačte, pán predseda, ale ja som to nedokázal tak rýchlo spracovať. Ja som počul, že ste oznámili to zasadnutie 14. a 15. marca a zápis schválenie zápisníc, teda pardon, apríla, že sa uskutoční opravuje sa rečník. Nechcem to spochybňovať, pretože to je sú to určite veľmi dôležití funkcionári OSN. A ja by som chcel len všeobecne povedať, že tendencia, že v stredu a štvrtok počas týždňa politických skupín sa konajú aj zasadnutia výborov pred plenárnym zasadnutím, kedy sa musíme naň pripravovať, a keď máme ešte dôležité termíny vo volebných odvodoch, že od tejto tendencii by sme mali sa porozprávať. Ja môžem len konštatovať, že sa uskutočne čoraz viac zasadnutí eh, vo štvrtok a v stredu E, zasadnutie výborov, ktoré zasahujú do týždňov politických skupín. No musíme zasiahnuť, aby sme jedného dňa e, nemali e, len zasadnutia bez toho, aby naši voliči vedeli, že vôbec existujeme. Áno, berieme na vedomie túto pripomienku. Iste budeme o tom uvažovať a uvidíme, čo sa bude dať urobiť. Môžem však povedať, že zasadnutie, o ktorom som hovoril, bolo v stredu večer, ale potom vo štvrtok ráno. Takže nemalo by sa to prelínať so zasadnutím skupiny. Ale v každom prípade berieme na vedomie a budeme pozorne skúmať vašu pripomienku. Ja nehovorím, že sa to prelína s týždňom politických skupín, ale prelína sa to s aktivitami, ktoré máme doma s našimi voličmi. Takže týždeň politických skupín sa bežne končí e, v stredu po obede a potom ideme do volebných obvodov. Už dlho je to zvyklosťou v parlamente, no a teraz ešte v stredu a vo štvrtok sa konajú dodatočné zasadnutie, takže celý týždeň je úplne plný. A my máme príliš málo času na volebný obvod. Dunque, nel calendario. V harmonograme, v tom oficiálnom, ktorý mi teraz podal sekretariat, vo štvrtok do poludnia má byť zasadnutie výboru podľa zaužívanej praxe. Napriek tomu vezmeme na vedomie vašu pripomienku a aj e, vzhľadom na veľmi naplnený harmonogram budeme sa usilovať e, v budúcnosti vyhovieť vašej požiadavke. A teraz bod 5. Potreba stratégie EÚ pre Zakaukasko spravodajca, pán Kirilov. O tomto bode sa diskutovalo už 27. januára, ale vzhľadom, že ide o veľmi citlivú tému a bolo predložených veľmi veľa pozmeňovacích návrhov, a prebiehajú veľmi intenzívne rokovania medzi spravodajcom a kolegania a takisto výbor pre energetiku odoslal list, v ktorom sa zaoberá touto témou kde chce predložiť do našej pozornosti množstvo argumentov a navrhuje sa určitý kompromis. Takže dávam slovo pánovi Kirilovi, aby mohol predložiť kompromisné návrhy. Nech sa páči, máte slovo. Prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi najskôr zdôrazniť opätovne hlavnú myšlienku tej správy, pán predseda. A je to na obhájenie dôležitej úlohy Európskej únie v tomto regióne a navrhnúť e, prvky stratégie EÚ pre Zakaukasko. Rád by som k tomu ešte dodal, že máte pravdu, Záujem o túto správu bol veľmi vysoký. No, bolo predložených takmer 300 pozmenujúcich návrhov. Bolo to hm, naozaj veľa práce. Najskôr by som chcel poďakovať kolegom, ktorí predložili pozmenujúce návrhy a prispeli tak k tejto správe a hlavne za konštruktívnu spoluprácu by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom ich činnosťou sme dokázali e, prijať e, alebo dosiahnuť mnohé kompromisné návrhy. E, dosiahli sme dohodu v prípade 34 kompromisných návrhov a to znížilo výrazne počet pozmeňujúcich návrhov. Mnohé návrhy sme nemohli zohľadniť, a hlavne s ohľadom na neutralitu a objektivitu správy niektoré nemohli udržať tú správnu rovnováhu. Ako viete, je to veľmi, veľmi citlivá rovnováha, hlavne čo sa týka konfliktu medzi Gruzískom a Ruskom a konfliktu o Náhorný Karabach. Mnohé z týchto kompromisov, alebo okrem týchto kompromisov, bude predložených niekoľko ústnych pozmeňujúcich návrhov a ako ste povedali, pán predseda, tak ITRE napísalo list k tejto správe, INTA predložila stanovisko, no a do dnešného dňa sme o tom hovorili s tieňovými spravodajcami a predložili sme kompromisné návrhy na základe týchto dvoch stanovisk, ktoré budú začlenené do správy. Všetci si uvedomujeme, že tieto krajiny ešte majú pred sebou dlhú cestu demokratizácie a harmonizácie s európskymi hodnotami, ale musíme uznať, ich eh, snahy na tejto ceste a približiť ich eh, k EÚ strategickými politikami EÚ, ako je napríklad východné partnerstvo. Správa kombinuje kritiku s konštruktívnym povzbudením k reformám v týchto krajinách. Ale dovolte mi opätovne ešte dodať, že väčšiu pozornosť pripusujeme stratégii EÚ. A ja by som nechcel, aby táto správa vyzerala ako nejaká správa o pokroku. Ale tie dva konflikty, tak v Gruzinsku ako na Náhornom Karabachu, sú najväčšími prekážkami pre integráciu zakaukaského regiónu a stabilný a udržateľný sociálny a hospodársky rozvoj. No a preto som zdôraznil tieto dva konflikty a potrebu silnejšej úlohy EÚ pri ich riešení. Vojna medzi Ruskom a Gruzínskom v roku 2008 ukázala, aká veľká je hrozba tých zmrazených konfliktov, že sa opäť prebudia. Rovnako aké dôležité sú snahy na ich riešenie. Ukázalo to zraniteľnosť investície projektov v regióne a diversifikácie energetických zdrojov. A je skutočne alarmujúce, že kvôli tejto vojne e, si Európska únia uvedomila, že musí zohrávať aktívnejšiu úlohu, hlavne čo sa týka prevencie a riadenia konfliktov. Platí to pre konflikt v Náhornom Karabachu, kde Európska únia je prakticky je absentujúca. A podľa môjho názoru nie, nestačí, ak Európa svoju aktívnejšiu úlohu v rámci zahraničnej politiky, e, politike podľa Lisabonskej zmluvy berie vážne, tak súčasné aktivity sú nedostatočné. E, potrebujeme aktívneho mediátora, ktorého akceptujú obe strany a ktorého účasť nevzbudzuje nejaké kontroverzné veci. A preto, podľa môjho názoru, e, je dôležité hovoriť o stratégii v tomto regiónu a preto dúfam, že sa nám podarí získať podporu výboru a že sa nám podarí presadiť dobrú aktívnu úlohu EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi spravodajcovi. A teraz pán Ibrizáčik, tieňový spravodajca za EPP. ED. Tak, urfarande. Ehm, Låt mig också Nož, ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela povedať, že podporujem spravodajcu. Skutočne sa nám podarilo veľmi dobre spolupracovať, a to nie len so spravodajcom, ale aj s tieňovými spravodajcami. Bude predložené približne 30 kompromisných návrhov, čo bolo aj dôležité, pretože, ako už bolo povedané, bolo predložených takmer 300 pozmeňujúcich návrhov, no a sekretariát veľmi to dopracoval a rýchlo zareagoval. No a teraz by som chcela dodať, že hovoríme o stratégii EÚ v správe, treba definovať, aká je stratégia EÚ pre tento región. No a preto sme sa vyhli nejakým extrémnym pozíciám. Chceli sme spoločnú stratégiu pre celý eh, región a nie stratégiu eh, pre jednotlivé regióny alebo jednotlivé eh, územné jednotky tohto štátu. snažili sme sa definovať niektoré konkrétne veci, napríklad voľný obchod, čo to znamená pre hospodársky rozvoj v tomto regióne. No a no predovšetkým pri readmisii utečencov, za to sme sa zasadzovali, tam ešte neexistuje v rámci regiónu nejaká istota alebo bezpečnosť, e, keď sa utečenci vrátia. Ďalej, pozorovanie volieb, to bola ďalšia dôležitá téma, aký druh pomoci môžeme poskytnúť na zorganizovanie slobodných, otvorených a transparentných volieb. Jediný bod, kde sme kritizovali konkrétne krajiny alebo osoby, a na tom sme sa zhodli vo všetkých politických skupinách, a totiž v otázkach slobody e, vyjadrenia. Tento problém v regióne je skutočne taký rozšírený a taký e, veľký, že treba zdôrazniť, že s tou situáciou nie sme spokojní a nesúhlasíme s ňou. Ja predložím ešte viacero pozmejúcich, ústnych pozmejúcich návrhov, pretože EPP predložila pozmejúci návrh 24, kde sa hovorí o Euroneste a v podstate ide o to stanoviť dátum. Malo to byť v marci, teraz je už bohužiaľ apríl, no a preto predložíme ústny posmejúci návrh, aby sme vyškrtli ten dátum, ktorý hm, bohužiaľ už je minulosťou. Ja dúfam, že ma podporíte. No a ďalej je tu ešte jeden problém, a totiž kompromisný pozmeňujúci návrh 30, kde budeme žiadať o oddelené hlasovanie po častiach a v prípade druhej časti sa tam hovorí o zriadenie únie v regióne Čierneho mora. Tam budeme žiadať o oddelené hlasovanie, no a môže sa stať, že niektorí budú hlasovať za obe časti a niektoré, niektorí len za prvú alebo druhú časť. Hovorili sme o tom s mnohými skupinami, takže bude možnosť podporiť EPP. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani poslankyňa. Kolegyňa Lunačeková, tieňová spravodajkyňa. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež na úvod chcela poďakovať spravodajcovi, tieňovým spravodajcom, ako aj sekretariátu za tvrdú prácu a rovnako v mene mojej skupiny podporujem spravodajcov za spravodajcov jeho návrh, ako aj kompromisy. Viem, že kolegovia už povedali, že chceme spoločnú stratégiu pre celý región. A musíme hľadať, ako sa dá posilniť úloha EÚ. rovnako treba uznať, že sú vo všetkých troch krajinách podobné problémy, či už je to sloboda médií, kde tie problémy sú podobné na rôznych úrovniach. Snažili sme sa vymenovať niektoré otázky, ale nešli sme nevyhnutne do detailov. Čo sa týka ochrancov ľudských práv, porušovania ľudských práv, parlamentná, ale aj mimoparlamentná opozícia, úloha občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií, ľudí, ktorí ochraňujú väčšiny, teda menšiny. No a problémy sú podobné vo všetkých troch krajinách. Našim hlavným cieľom bolo hľadať, čo môže urobiť EÚ na to, aby sme posilnili demokraciu, slobodu médií, slobodu vyjadrovania, ale rovnako, aby sme boli mediátor. A povedzme to politika mrkva, mrkvy a byča. Skutočne sme chceli eh, prinútiť vlády splniť požiadavky tej spoločnosti, ktorá sa hlási k európskym hodnotám, k európskemu štýlu demokracie a tak ďalej. Ale rovnako sme ich chceli podporiť a eh, chceli eh, ponúknuť podporu v prípade potreby. Už jedna z vecí. Ja som minulý týždeň bola v Gruzínsku s parlamentnou delegáciou a stále som očarená tým, čo sa tam deje e, na hraniciach, e, hraniciach s Južným Oseckom. Takže myslím, že úloha, ktorú zohráva Európska únia, a, a platí to nielen pre Gruzinsko, ale aj pre Arménsko a Azerbajdžan, tak e, tie zmrazené konflikty a podobné situácie treba podporovať IDP, tak aby ľudia mali možnosť opäť normálne žiť. V Gruzinsku po vojne viac ako 200 tisíc ľudí ušlo a to je veľmi malá krajina. Rada by som sa vyjadrila k niektorým kompromisom a máte ich pred sebou. Som veľmi rada, že sa nám podarilo dohodnúť o 26. To je kompromis, ktorý ktorom vyjadrujeme obavy nad eh, narastajúcimi eh, výdavkami na armádu a obranné systémy. A to určite nie je spôsob, ako znižovať napätie v regióne. Ďalšou dôležitou vecou je, že hovoríme o médiách a to je zametnutie satu a zákaz vysielať v ruštine a je jasné, že ľudia, ktorí hovoria po rusky, môžu počúvať len vysielanie suseda zo severu, čiže Ruska. Takže to sú veľmi dôležité veci, ktoré sú súčasťou kompromisov. A rovnako by som sa rada vyjadrila k jednému ústnemu pozmeňujúcemu návrhu číslo 6, ktorý som predložila ja sama, a kde som vyjadrila svoj súhlas so spravodajcom že by som chcel, aby tam bola prvá časť, kde sa hovorí o štátnej stratégii na okupovaných úsemiach a operáciách, ktoré spustila priorietne dávom vláda. Na ďalšie ústne pozmeňujúce návrhy pripravíme nejakú dohodnutú verziu na plenárne zasadnutie, takže zajtra sa budeme hlasovať len o prvej časti. A ešte jedna otázka. Energetické zdroje a situácia tak pre samotné krajiny, ale ako aj dodávky energie, čo je dôležité pre EÚ. To sa tam tiež rieši, ale hlavnou vecou je, čo môže urobiť EÚ, aby sa posilnili tým v týchto krajinách, ktorí chcú e, mierové demokratické reformy, snažia sa o stabilnú spoločnosť, tak aby dokázali tak spoločenské a ekologicky prežiť v rámci regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Lunačeková. A teraz tieňový spravodajca za ALD. Președinte și grupul ALDE apreciază. Ďakujem pekne. Aj naša skupina si veľmi váži túto správu. Domnievame sa, že väčšina kompromisov je obsiahnutá. Podľa nás e, naozaj došlo k spolupráci medzi skupinami. Väčšina pozmenujúcich návrhov našej skupiny Eh, sa dostala do tejto verzie. Vítame to, že celý región má rovnaký prístup. Myslím si, že celý región musí spolupracovať. A vojenské konflikty treba, treba eh, uzavrieť a rozvinúť spoluprácu. Pokiaľ ide o mierový proces, tak sme povedali, že je to v poriadku, diplomatické vzťahy medzi krajinami sú takisto pozitívne. A my sme takého názoru, že celkom oprávnene sme sa koncentrovali, sústredili na humanitárnu situáciu, predovšetkým e, pokiaľ ide o dlhodobo presídlených Eh, je to niekoľko tisícok ľudí a odhady sú také, že že tu máme naozaj pravdivé informácie o obsadených oblastiach Náhorného Karabachu. Určite budeme hlasovať za túto správu. Ďakujem. A teraz prvý podpredseda nášho výboru a takisto tieňový spravodajca za FDI. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja takisto blahoželám spravodajcovi k vynikajúcej práci a takisto celému štábu sekretariátu, ktorý sprevádzal pri tejto práci spravodajcu. Uznelo viacero pripomienok ja by som veľmi stručne chcel sústrediť pozornosť na dva body. Poprvé, stratégia parlamentu, prebiehajúca stratégia pre tento partnership na podporu rozvoja nie len hospodárskeho, ale predovšetkým občianského pre všetkých šesť štátov, ktoré chcú do toho vstúpiť. Európska únia na jednej strane a tých šesť štátov na druhej strane. Azerbajdžan, Gruzínsko, teda štáty, ktoré sú zainteresované na tejto ťažkej situácii. Takže ide o partnerstvo medzi Európskou úniou a tými šiestimi štátmi. A nie len toto je hlavná filozofia, ale ide aj o spoluprácu v rámci týchto šiestich krajín. A to je momentálne veľmi ťažké, pretože je tam konfliktná situácia napríklad na Hornom Karabachu, Gruzínsku a podobne. Našou hlavnou úlohou teda má byť podporovať usporiadanie týchto konfliktov a operovať takým spôsobom, aby tie zainteresované krajiny, ktoré sú zainteresované v tejto citlivej situácii, mohli nájsť čo najlepšie východisko. Znamená to konať aj v prospech bezpečnosti. A to znamená e, takisto e, konať aj v oblasti návratov utečencov a ochrany hraníc. Hlavným bodom, na ktorý sa musíme sústrediť, je základná koncepcia, teritoriálna integrita toho, ktorého štátu nemôže byť pozmenená nejakými vojenskými zásahmi. Nemožno meniť hranice a dúfať, že proste nejakým násilným zásahom sa navždy zmenia hranice. Takáto je pozícia OSN a takáto je aj pozícia EÚ. A z tohoto dôvodu musíme nepretržite na týchto problémoch pracovať. A ďalšia významná úloha tu zohráva občianská spoločnosť a humanitárne spoločnosti. To je akási kolaterálna aktivita a tu musíme takisto podporovať. A chcem ešte raz poďakovať všetkým, ktorí na tom pracovali. Ďakujem, pán podpredseda. A teraz pán kolega Brok. Vážený pán predseda, zo pár e, poznámok k otázke, alebo teda k e, problematike, ktorú rieši pán Kirilov v kompromisných návrhoch a v, predlo- v návrhoch je, sú mnohé moje názory, tak už sa nebudem opakovať e, to, čo už naša skupina vyjadrila. Pre mňa je dôležité, že o európskom partnerstve s týmito krajinami hovoríme a že dávame tomuto partnerstvu určitú európsku perspektívu a pri čítaní mi tu padlo do očí, alebo som to možno nenašiel, že hovoríme veľmi posilnenie o jednotlivých krajinách a vzťahoch EÚ k týmto jednotlivým krajinám, ale podľa mňa nedostatočne hovoríme o vzťahoch týchto krajín medzi sebou navzájom. Do zajtrajšieho hlasovania by možno toto mohol pokryť kolega Kirilov jednou vetou, pretože či už je to stredomorské alebo východné partnerstvo, e, nám ukázalo, že ak má byť úspech ekonomický a politický, tak musia sa posilniť aj vzťahy navzájom medzi sebou v týchto krajinách, pretože rastový potenciál týchto krajín sa nedá dosiahnuť len bilaterálnymi vzťahmi z EÚ. Musíme posilniť aj ďalšie body. E, predtým to tiež bolo len jedným smerom, všetko vzťahy s Ruskom, pretože e, tento región patril k Rusku. A teraz E, je tu vzťah k európskej e, časti a to v tejto krajine ale nepostačuje, alebo tejto, tomto regiónu. A možno, že do zajtra by možno e, sa mohol nájsť nejaký kompromis, ktorý by na toto poukazoval. Myslím si, že je to práve východné partnerstvo, ktoré je na to vhodným nástrojom. Práve východným partnerstvom chceme dosiahnuť totiž zónu voľného obchodu, ale pre túto oblasť nemôžno hovoriť len o gruzínsku, azerbajdžansku, arménsku z EÚ, ale našim cieľom musia byť dohody medzi tými jednotnými krajinami. A preto by sme sa mali e, snažiť toto kombinovať. Ďakujem, pán poslanec Brok. Teraz pán poslanec Svoboda. Ďakujem, e, ak môžem kratučko dodať e, čo si práve k tomu, čo pomenoval práve kolega Brok. Pred niekoľkými dňami sme boli v Gruzínsku a hovorili sme tam aj so zástupcami Azerbajdžanu a Arménska a tam nám povedali, že ide o, o koncept, ktorý my, Európania, im chceme vnútiť, ale proti tomu to treba oponovať. Regionálna spolupráca je len jednou zo spolu- z predpokladov na to, aby v budúcnosti v tých krajinách bolo lepšie po všetkých ohľadoch. Takže by sme mali predsa len nájsť nejakú formuláciu k tomuto. Viem, že dnes ľuďom v týchto krajinách treba povedať, že spolupráca medzi nimi navzájom je snáď groteskný pojem, ale bez takejto spolupráce, e, čo by ten e, konflikt v Nágornom Charabachu mohlo vyriešiť, e, keď, pokiaľ ide tiež o kultúrne otázky, ďalšie otázky medzi týmito krajinami, Máme tu delegáciu, ktorá sa zaoberá podporou aj cez kultúrne otázky a tak ďalej. Preto si myslím, že by bolo naozaj dobré, keby sme našli formuláciu, ktorá by hovorila, že regionálna spolupráca je dôležitá pre, pre podporu EÚ v regióne a aj pre celkový e, rozmach a politickú stabilitu regiónu, ak sa to dá doplniť. Ja by som to považoval za veľmi užitočné. Ďakujem, pán poslanec Sloboda. A ja sa pripájam k chválam pán kolega Korol Kirilov. Ďalší rečník. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som vyjadril svoju vďačnosť všetkým kolegom, ktorí sa ujali slova za ich dobré nápady, podporu. Takisto by som chcel poďakovať sekretariátu za veľmi efektívnu pomoc na začiatku som však zabudol poďakovať množstvu e, mimovládie, ktoré svojimi vlastnými iniciatívy, bez našej iniciatívy nás oslovili a pomohli nám veľmi. Niektoré časti textu dokonca pochádzajú od niektorých mimovládiek, ktoré si tieto veci veľmi uvedomujú. Rád by som zdôraznil, e, a len by som vám chcel potvrdiť, e, pokiaľ ide o obavy pani e, Lunáček, akceptujem jej slova, pretože je jasné, pokiaľ ide o Gruzínsko, že táto stratégia je už prijatá. A samozrejme, tu by som chcel povedať, čo si k slovám pána Broka, pána Svobodu a ďalšieho predrečníka som absolútne presvedčený o tom, že regionálna spolupráca je nevyhnutnosťou, životnou potrebou nielen pre ekonomický rozvoj, ale aj pre, pre vytvorenie potrebnej klímy, stability, pre aktivizáciu kontaktov medzi ľuďmi. A z mojej skúsenosti z minulosti chcem dodať, že to bol pomalý začiatok. Dokonca Gruzinci hovorievali, prepačte, ale pre nás nie je veľmi dôležité táto forma spolupráca. Nechcem však hovoriť len o Gruzinsku, týka sa to tak, takisto aj Azerbajdžan a Arménsko, ale v ich prípade je to trochu zložité. Pretože tak, ako to vidíme v správe, hovorili sme, aj pán Provera hovoril o, kraji, o územiach obsadených silou. Podporujem všetky pozmenujúce E, nám návrhy, pokiaľ ide o zónu voľného obchodu. A podporíme návrh zelených, ale veľmi rád by som podporil aj určité kompromisy na väčšom rozsahu. Možno sa to dá po hlasovaní. Čo je tu veľmi dôležité a myslím, že potrebujeme aktívne to zdôrazňovať, je, je úvodný prielom, pokiaľ ide ten konflikt v Nágornom Karabachu. Eh, minulý rok množstvo krokov bolo podniknutých, ale nevidíme výsledky. Potrebujeme základné princípy. Určitý koridor napríklad eh, v oblasti Nágorného Karabachu. Takmer sme dosiahli dohodu. Určitým spôsobom však sa to nedovršilo do záverečného bodu som absolútne presvedčený, že že ten záverč, teda ten finálny stat, status e, Nagorného Karabachu, tá dohoda e, vyzerá tak, že ob, obaja prezidenti sa už stretli. Ak by došlo k prielomu, mali by sme tú novú klímu, ktorá by priviedla naozaj živú spoluprácu my ako Únia tu musíme vytvoriť z, e, odlišnejšiu situáciu v tomto regióne. Týmto spôsobom by sme zapojili aj energetické, dopravné témy. Mali by sme naozaj tlačiť na prielom. Možno, že toto je dosiahnutelné už v tomto roku a preto hovorím, že Lisabonská zmluva by nám mala dať viac e, síl k, proakti- k prielomu som vďačný za tento konštruktívny prístup všetkých kolegov a chcem ešte raz poďakovať. Ďakujem, pán poslanec Kirilov, a chcem pripomenúť, že hlasovanie bude zajtra o štvrt na 11 a na plenárke by sa malo o tom hlasovať na druhom plenárnom zasadnutí v máji. A ideme k ďalšiemu bodu. Stratégia Európskej únie pre región Beralského mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti. Spravodajcom je kolega Bielan. 39 pozmeňovacích návrhov bolo predložených, to je dostatočný počet návrhov k návrhu stanoviska. Prebiehali rokovania medzi tieňovými spravodajcami a spravodajcom. Dospelo sa k určitým kompromisným textom a teraz nám pán spravodajca môže tieto kompromisy prezentować. Prosím, pán Bielan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak jak pan powiedział, 23. Ste povedali veľmi správne, pán predseda, 23. marca ste, e, e, sme dostali všetci prvú verziu návrhu stanoviska z regi týkajúceho sa novej stratégie pre e, pobaltskú oblasť, ten makroregión e, Baltského mora a prvé výmeny názorov k textu 39 pozmenujúcich návrhov bolo poskytnutých a dnes na obed došlo k posl- e, poslednému stretnutiu s tieňovými spravodajcami. Zastúpené boli všetky politické skupiny a bolo možné e, vzdať sa štyroch kompromisných e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré vlastne zastupovali väčšinu pozmeňujúcich návrhov z pôvodného textu z marca Chcem poďakovať všetkým za spoluprácu, všetkým tieňovým spolu, e, spravodajcom za jednotlivé skupiny, za ich e, spoluprácu. Určite to veľmi e, uľahčí náš proces. Ďakujem. Grazie, onorevole Bila. Ďakujem, pán poslanec Bielam a teraz kolega Kielam. Prezidente. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som kolegu Bielanovi poďakovať za dobrú spoluprácu a myslím si, že sme uspeli e, dospeli sme e, k v kompromisných návrhoch. Sú štyri, sú veľmi uspokojivé pre skupinu EPP. Uh, myslím si, že základná vec k tejto správe je tá, že AFED musí vypracovať svoje stanovisko stratégii, ktorá by mala byť internou európskou stratégiou, zatiaľ čo predošli, predošla severská dimenzia sa zaoberala vonkajšími vzťahmi. Ale pán Bielan a jeho stanovisko musí odzrkadliť naše vonkajšie vzťahy. No, podarilo sa nám vyhnúť sa jednému riziku, menovite v pôvodnom texte Úspech pobaltskej stratégie bol naviazaný na naše vonkajšie vzťahy. Tak tomu už nie je. V kompromise sa hovorí o tom, že, bude, že, že by to bolo úspešnejšie, keby bola konštruktívna a vyváženejšia spolupráca s externými partnermi. Potom ďalej sme dosiahli uspokojivý kompromis k vzťahom s Ruskom. Myslím si, že je to e, konštruktívny kompromis a jeden z delikátnych problémov je v kompromise číslo 4 týkajúcom sa e, financovania pobaltskej stratégie ukázalo sa, že komisia sa ešte vždy orientovala na severskú dimenziu a myslenie v tomto smere. Výsledkom je to, že 20 miliónov eur zamýšľaných pre poslancov zaverajúcich sa s e, pobaltskou stratégiou by sa dajú použiť len na vonkajšie vzťahy. A kompromis číslo 4 navrhuje urobiť korektúry e, v rozpočte na budúci rok. A pokiaľ ide o ďalšie pozmeňujúce návrhy, skupina EPP diskutovala 25 a 26 a dohodli sme sa, že za predpokladu, ak by e, autori súhlasili s našim kompromisným textom, kde sa chceme vyhnúť podmienenosti, tak EPP by bola v stave podporiť 25 a 26 tieto dva pozmeňujúce návrhy a určite sa potom posunieme ďalej aj s ústnymi pozmeňujúcimi návrhmi k týmto dvom článkom. Ďakujem. Ďakujeme pánu Kelamovi a teraz pán kolega Mirsky. Eh, Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať všetkým kolegom za ich spoluprácu. Ako tenevý spravodajca skupiny socialistov demokratov by som rád chcel upozorniť na tri pozmeňujúce návrhy a konkrétne čísla 24, 25 a 26. Navrhujem, aby sme hlasovali proti nim. Tieto pozmeňujúce návrhy boli predložené správodajcom a jeho kolegami zo skupiny ECR a majú veľmi protiruský charakter a nie sú v súlade s účelom správy. Pozmeňujúce návrhy o projekte Nord Stream a jeho nepriaznivých environmentálnych dopadoch, rovnako zásahy, vojenské zásahy Ruska a Bieloruska v súvislosti s týmto projektom. No ešte, ja by som sa rád pýtal, aké sú vaše zdroje informácií, odkiaľ to viete. Ja si myslím, že sú to len, že sú to len neoverné informácie. Možno mohli by ste nám povedať niečo teda k zdrojom. Rád by som chcel upozorniť na to, že akékoľvek informácie musia byť overené a len vtedy sa môžu objaviť E, dokumentoch. Tieto informácie v tomto dokumente sú nadbytočné, pretože krajiny EÚ už dospeli k dohode o implementácii tohto projektu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mirsky. A slovo teraz dostáva pani Jatemáky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcela poďakovať spravodajcovi, a všetkým tieňovým správodajcom, pretože sa nám podarilo spolupracovať po veľmi dobrej atmosfére a dosiahli sme dohody a kompromisné pozmeňujúce návrhy, takže dúfam, že všetci sme nadmieru spokojní. Rada by som zdôraznila, že nepotrebujeme nejakú novú byrokraciu a byrokratické konštrukcie, ale veľmi konkrétne príklady spolupráce a prísne, prísny časový harmonogram. Konkrétne by som chcela zdôrazniť spoluprácu o environmentálnych otázkach. Už sme o tom hovorili a ja dúfam, že sa nám podarí do týchto otázok viac zapojiť Rusko, ale spolupracovaná sa nám podarilo veľmi dobre a ešte raz všetkým ďakujem. Temaki, la parola. Ďakujem pekne pani Jetemaki a slovo dostáva pán Butikofer. Ďakujem pekne, pán predseda. Náš tieňový spravodajca zo strany zelených je kolega Tarant, ktorý bohužiaľ dnes nemohol prísť a ja ho preto dnes zastupujem. Rád by som vyjadril a, a pridal sa slovám vďaky spravodajcovi Chcel by som poukázať na to, že z nášho hľadiska kompromisné pozmenujúce návrhy sú veľmi dobre priateľné. Ak smiem, tak zohľadom na pripomienky kolegov v rámci diskusie by som chcel niečo povedať stručne k pozmeňujúcim návrhom 24, 25 a 26. Ja... Mňa možno Ja eh, možno nie som, eh, nesúhlasím so všetkým, čo hovoria kolegovia z tejto politickej skupiny, ale ja nemyslím, že sa dajú tieto pozmeňujúce návrhy klasifikovať ako protiruské. Pozmeňujúci návrh 25 vyjadruje obavy o implementácii o implementáciu projektu Nord Stream. A konkrétne sa uvádza tým, že sa hovorí hlavne o environmentálnych dopadoch. A ja si myslím, že pri realizácii tohto projektu máte pravdu, pán kolega, je to síce dohodnutá vec, ale vyjadriť obavy e, s environmentálnymi a ekologickými nedostatkami e, ja považujem za odôvodnené a vôbec nemyslím, že to je protiruské. A podobné je to v prípade pozmeňujúceho návrhu 24. Aj tento návrh podľa môjho názoru nie je protiruský a keď e, to tvrdenie, čo je obsahom pozmeňujúceho návrhu 26, ak to je pravda, tak do hlasovania to treba objasniť. Ja nevidím, e, kde tvrdenie nejakej skutočnosti si zaslúži kvalifikáciu protiruské. Ďakujem pekne, pán Butikofer. Slovo dostáva pán Paleckis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel zagratulovať spravodajcovi a jeho týmu. Myslím, že predložili a navrhujú veľmi rozumné pozmeňujúce návrhy, no, ako aj kompromisné návrhy. No a chcel by som zdôrazniť význam regiónu Kaliningradu. Ja som presvedčený, že potrebujeme podporiť sociálny a hospodársky rozvoj tohto regiónu ako pilotný región pre ďalšie, ďalšiu spoluprácu medzi EÚ a Ruskom. Ja myslím, že rozvoj tohto regiónu je určitým barometrom všeobecnej atmosféry vo vzťahoch EU-Rusko v určitom rozsahu a aj zámerov vedenia Ruska v Moskve. No a v reakcii na súčasnosť myslím, že by bolo dobre zhodnotiť, ako implementácia stratégie pre Baltické more prispieje k realizácii stratégie EU 2020. Ja myslím, že je nevyhnutné predložiť na túto tému ústny pozmenujúci návrh. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Palacký. Slovo dostáva kolega Zvoboda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som ešte raz chcel sa venovať otázke projektu Nord Stream. Ja sám som, ja podporujem uh, Nabuko, čo v určitom zmysle je konkurenčným projektom, ale niektoré kolegyne, kolegovia ma presvedčili aj o tomto projekte, projekte ale nechcem ho teraz nejak favorizovať a preto myslím, a myslím teda, že nie je rozumné neustále sa venovať rovnakým otázkam alebo jednej otázke a, a dôležité teraz nie je tiež to, či je to proruské alebo protiruské. Ak je prvý pozmeňujúci návrh formovaný tak, že sa dá povedať, že dôležité pri realizácii projektu prihľadať na dopady na životné prostredie, tak súhlasím s kolegom Butikoferom, treba transparentnosť, ale v takejto, takejto formulácii, ktorá je taká zapletená. Prečo nepovieme jasne, že keď pri realizácii projektu treba dávať pozor na dopady na životné prostredie? Takéto stanovisko neustále parlament zastáva, preto je to správne obhajovať. No a ďalej neustále sa venujeme otázkam spoločných vojenských cvičení. Ja nemám záujem žiadne vojenské cvičenia s Bieloruskom ale povedali sme, že budeme obraňovať Nord Stream alebo nie. Ak sme to povedali, tak je to síce hlúpe, ale keď sme to nepovedali, tak sa tomu netreba neustále venovať. A preto to slovo údajne, allegedly, to tam je vždy uvedené, že nevieme o tom síce niečo, nič presne, ale chceme niekoho obviniť. A keď nemáme dôvod, tak tam dáme to slovičko údajne. A tým sa nevy, vytvára zbytočné napätie a nedôvera. Ak s niečím nesúhlasíme, tak to treba kritizovať. Ale je nezmysel povedať, že ak by niekde um, bolo alebo vzniklo nebezpečenstvo, že niekto niekde dá bomby a vybuchne celý projekt. Dobre, to sú všetko len uh, vyjadrenia, ktoré uh, spôsobujú nedôveru a kvôli tomu je v podstate dobrá správa zlou. Ďakujem pekne, pán Svoboda. Teraz pán Brok. Ďakujem pekne, pán predseda. Tie posledné pripomienky ma pozbudili k tomu tiež niečo povedať. Určite tie normy a štandardy, eh, ktoré obhajujeme ako celý parlament, sú, že v nich sa zohľadňuje, zohľadňujú tie nevyhnutné veci potrebné pre životné prostredie. Treba rozlišovať dva body. Formálne potvrdenie, že to je v poriadku. A Fínsko a Nemecko to podporili. Druhá vec je, a treba dávať pozor na to, aby tie normy boli dodržané. Po tretie, a to je uznesenie Európskeho parlamentu, o ktorom sa hovorí z 8. Eh, júna 2008. Možno by sme si mohli vybrať eh, to, čo povedal pán Svoboda, a doplniť k tomu, že vyzývame komisiu, aby nás informovala o tom, či naše požiadavky z 8. júna 2008 eh, boli zohľadnené a či sú dodržiavané. A myslím, že o tom sme hovorili aj v našej politickej skupine. No a potom je to v poriadku. No a potom myslím, hovoríme nejako o obavách, implementácii, ale mm, do stredu pozornosti postavíme tú otázku a požiadame komisiu o preverenie, aby bolo jasné, či sa to dodržiava. Druhá otázka súvisí s vojenskými cvičeniami. Jedna vec je jasná, to obe sa potvrdilo, nie som sa o tom informoval, a tieto cvičenia sa pravidelne konali, boli oznámované, boli splňali požiadavku transparentnosti, takže formálne pravidlá vojenských cvičení boli dodržané. Ak sa nám to nepáči, to už je niečo iné ale ak formálne pravidlá sa dodržiavajú, dodržiavajú, tak treba si dať pozor, či sme proti niečomu takému, pretože či chceme či napríklad pri dodržaní všetkých pravidel môže uskutočňovať vojenské cvičenia NATO s Ukrajinou, čo sa Rusom samozrejme nebude páčiť, a či to oni môžu zakázať. Alebo... Čiže aby nemohla žiadna zo strán žiadať o nejakú, nejakú zónu vplyvu. No a ďalej s tým e, to slovičko údajne. Kolega Svoboda aj proti tomu. E, možno by sme mali niečo s tým urobiť. Alebo, tak ako povedal kolega Butikofer, ešte e, preveriť, či tieto úlohy a zadania tých vojenských cvičení sú takéto, pretože musí sa to zistiť. Ak to tak je, no, tak sa to dá urobiť, pretože, pretože Rusko práve s Bieloruskom chráni určitý projekt, na ktorom sa zúčastňujú zúčastňujú členské krajiny EÚ, nepokladám za veľmi zábavné a to sa môže vyjadriť. Ale potrebujeme dôkazy, a, alebo jasne povedať, že toto je len tvrdenie, a ten dôkaz. A, no dúfam, že do hlasovania sa nám podarí nájsť určitú cestu, ako nájsť kompromis. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Brok. A slovo dostáva kolega Landsbergis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa čudujem z tých útokov na pozmeňujúci návrh 25 pretože tam sa upozorňuje na uznesenie Európskeho parlamentu z júla 2008, ktoré bolo prijaté veľmi veľkou väčšinou. No a teraz, keď sa o tom hovorí ako proti ruskom pripomenutí, tak možno celé uznesenie bolo proti ruské a možno celý parlament bol proti Rusky. Takže... Tak ja si myslím, že nemôžeme hovoriť o tom v týchto v tomto kontexte ja si myslím, že Gazprom podporil ktoré, niekoľko pozmúci návrh, ktoré hovorili o Gazprome, neprešli. Ale to nebola nejaká veľká tragédia. A nechápem, prečo napadáme európsky dokument takýmto spôsobom. Ja by som rád chcel požiadať o nejaké umiernenejšie znenie. Ak niekto ak sa niekomu nepáčia prijať dokumenty, ktoré prijal Európsky parlament. Ďakujem pekne, pán Landsbergis. Slovo dostáva kolega Sivieč. Ďakujem, ďakujem, pán predseda. Rád by som poznamenal, že tu hovoríme o správe ktorá sa zaoberá problémom, ktorý možno nie je tým najdôležitejším problémom, ktorými sa doteraz zaoberal Európsky parlament. Ale v každom prípade ide o kľúčovú otázku. Kompetentným výborom v tomto smere je REGI a práve výbor pre regionálny rozvoj musí vyslať jasný signál. My sme boli požiadaní o stanovisko k, tom, k tejto správe. A vznikajú tu nové a nové návrhy. My chceme zachrániť e, svet, e, chceme nový e, plynovod a tak ďalej a tak ďalej. Toto pridať, toto odobrať a pritom zabúdame na našu konkrétnu úlohu v súvislosti s týmto návrhom Veľmi často sa hovorí o spolupráci s Ruskou federáciou, hovoríme často o bezpečnosti Baltického mora. Keď hovoríme o tomto a na druhej strane tu otvárame tému výstavby iného plynovodu. Ja si myslím, že nie je to veľmi správny prístup. Boli sme požiadaní o stanovisko k správe, ktorú vypracoval Výbor pre regionálny rozvoj. Sústreďme sa iba na to. Inak e, vyvoláme dojem, že tu chceme robiť veľkú politiku v každej konkrétnej situácii. Čím naše stanovisko bude stručnejšie, tým lepšie to bude pokiaľ ide o tie vojenské manévery a podobne. Ja e, samozrejme nie som s tým spokojný, ale keď tu počúvam, že Ruská federácia a Bielorusko chcú podporovať eh, plynovod, ktorý oni stávajú spolu s Nemeckom. Proste vyjasnime si situáciu. A na záver poslanec Vigenin. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný, pretože moji kolegovia vyjadrili naše stanovisko. Rád by som len dodal a povedal opätovne, že v takomto stanovisku, kde sme sa mohli dohodnúť o úlohe makroregiónov pre stratégiu pre Baltické more sme predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré sú veľmi kontroverzné a ktoré môžu viesť k tomu, že skupina socialistov toto stanovisko nepodporí. A hovorím konkrétne o pozmeňujúcich návrhoch 25 a 26. Nie je to otázka, či sme pro alebo proti rusky, ale je to otázka, e, že do správ a stanoviska no, budeme zahrniť len veci, ktoré sú predmetom týchto vecí a myslím, že otázky, ktoré sa zaoberajú, alebo tá 25 a jej znenie, alebo 26 tá už sa týka vecí, ktoré prekračujú rámec tohto stanoviska a budú prijaté v tej znení, tak budeme mať veľké problémy s podporou tohto stanoviska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vigenin. A slovo na záverečné pripomienky dostáva ešte pán Bielan. Ďakujem veľmi pekne. My sme si vypočuli všetky pripomienky, navzájom sa odlišovali. Vieme, že názory sú rôznorodé a my sme preto veľmi radi, že sa nám podarilo dospieť k tým štyrom kompromisným návrhom ktoré v podstate zahraňujú väčšinu pripomienok, ktoré tu odznelo. Pokiaľ ide o Nord Stream a, a výstavby okolo Bartického mora, ja som túto tému nezakom, nezakomponoval do kompromisných návrhov. E, myslím, že naša politická skupina však v každom prípade má právo predkladať aj takéto pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 27, chcem sa poďakovať pánovi Landsbergisovi a zástupcom zelených. Naozaj e, toto je téma, ktorá už bola schválená v Európskom parlamente ešte pred e, týmto volebným obnobným e, predchádzajúcimi poslancami. No a pokiaľ ide o ústny pozmeňovací návrh, ktorý predložil za EPP pán poslanec Kelemb, e, naša politická skupina tento pozmeňovací ústny návrh môže schváliť. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 26, 26 všetky pripomienky zo strany pána Broka. Neviem, myslím, že ústny návrh EPP je úplne rozumný a že ho môžeme schváliť a dospieť ku kompromisu ešte pred záverečným hlasovaním. A pokiaľ ide o pripomienku pána Šivieca, otázka Nord Streamu, že by sa vôbec nemala objaviť v tomto stanovisku. Myslím, e, že v tom prípade sa musíte obrátiť na pána Olejničaka, ktorý je z vašej politickej skupiny a ktorý vo svojej správe o tejto téme hovorí. On ju otvoril. A pokiaľ ide o vojenské manévere, ktoré by mali ochraňovať Nord Stream. Tu nejde o ochranu Nord Streamu, ale o militarizáciu Baltického mora a myslím si, že toto je téma, ktorá eh, opätovne spadá kompetentnému výboru do jeho právomoci. Myslím, že sa nám podarilo dospieť k správnemu kompromisu a ja verím, že väčšina poslancov podporí túto správu. <clears throat> Ďakujem, ďakujem pánovi Bielanovi, spravodajcovi. 8. apríla sa bude hlasovať vo výbore a 27. vo výbore pre regionálny rozvoj. Pán Kovalt, prosím, sadnite si vedľa mňa a práve vstúpil nasledujúci spravodajca doktor Migarelli a prejdeme k výmene názorov pre spoluprácu Európska únia Ukrajina. Náš výbor sa teda stretáva s parlamentným výborom pre spoluprácu EO Ukrajina, ktorému predsedá pán Koval. Pán Migarelli je je generálnym riaditeľom DG Relex, je obvyklým hostom v našom výbore. Ako iste viete, dnešná téma sa týka rokovaní s Ukrajinou z pohľadu dohody o pristúpení. A bol by som rád, keby sme dostali posledné informácie, ako vyzerá situácia, ako vyzerajú najnovšie scenáre. Všetci sme zvedaví, kedy tieto rokovania by mohli skončiť. Ešte by som rád pripomenul, pokiaľ ide o dôležitosť tejto témy a prebiehajúce rokovania, Náš výbor sa rozhodol menovať e, spravodajcu kolegu Legutka, ktorý je poverený sledovať priebeh rokovaní za náš výbor. Samozrejme, potom dostane slovo. Parlament prijal roku 2007 text, ktorý definoval našu pozíciu v súvislosti s mandátom. A myslím, že teraz prišla chvíľa, aby som odovzdal slovo doktorovi Migarelimu, spra- pánovi spravodajcovi. Ďakujem, ďakujem za toto pozovanie. Som veľmi rád, že môžem opäť hovoriť o dohode o pristúpení s Ukrajinou. Rád by som hovoril o tom, ako vyzerá situácia od posledného stretnutia. Pán prezident Jukovič, iste viete, 1. marca prišiel do Bruselu a jeho slova boli veľmi ubezpečujúce mm, a potvrdil veľmi jasné že stratégia Ukrajiny e, zostáva nasmerovaná e, smerom k európskym štruktúram, smerom k Európskej únie. A pokiaľ ide o dohodu o pristúpení, tá je jednou z priorit e, jeho funkcie. Pokiaľ ide o pozíciu, ktorú sme schválili pred tromi rokmi, rok po zahájení rokovaní v apríli 2008 eh, eh, aj VHO začalo rokovať o voľnom obchode, o odstranení colných bariér. Nám ide predovšetkým o odstránenie všetkých právnych bariér. Rokovania prebiehajú od roku 2007 e, v duchu, mm, dá sa povedať, zo strany Ukrajiny duchu plnom načenia. Potom e, prišlo k určitému spomaleniu e, E, predovšetkým v oblasti voľnej výmeny, voľného obchodu. Vstupovalo do toho množstvo záujmov, oligarchia e, a negociátori sa usil- zo strany Ukrajiny sa usilovali e, spomaliť to, tieto rokovania. 30 kapitol bolo uzatvorených, ktoré umožnili približiť sa Ukrajine v odlišných odvetviach ako polnohospodárstvo, životné prostredie, doprava, štatistiky, colnice, colné správy. Ehm, tie všeobecné princípy boli predbežne uzatvorené a pokiaľ ide o dohodu e, týkajúce sa e, inštitucionálnej architektúry e, v súvislosti s rôznymi reformami, ktoré sa týkajú predovšetkým stability vo východnej Európe, e, prevencie konfliktov a zvládania krízových situácií boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, o odzbrojení, o kontrole odzbrojovania a boji proti terorizmu. E, dá sa povedať, že tu existuje dialog e, až na tri body. Prvý bod sa týka žiadosti Ukrajiny o pristúpenie, druhé sa týka eh, žiadosti Ukrajiny o eh, bezvízový režim z dlhodobého hľadiska. Ešte prebiehajú eh, diskusie o princípoch e, v súvislosti s teritoriálnou integritou partnerských krajín. Pokiaľ ide o mm, spravodlivosť, slobodu, tam e, hlavnými témami e, bola ochrana údajov, azylová politika, vízová politika, riadenie hraniec, e, pohyb osôb, pranie špinavých peňazí, boj proti pašovaniu, proti obchodovaniu s drogami a boj proti korupcii. V tejto oblasti rokovania ďalej prebiehajú Mm, ide aj o témy ako zamestnávanie ilegálnych pristahovalcov a takisto o súdnu spoluprácu v občianskoprávnych vzťahoch. Pokiaľ ide o sektoriálne dohody, v 30 sektoroch sme uzatvorili dohody to umožňuje Ukrajine prijať e, veľké množstvo standardov pre zvládanie situácie. Samozrejme, ak chcete ďalšie detaily, ja vám odovzdám celú dokumentáciu. Takže e, rokovania prebiehajú už e, od roku 2007 boli, e, pokiaľ ide o voľný obchod, tam boli otvorené rokovania na rôzne ďalšie témy týkajúce sa povedzme duševného vlastníctva a tak ďalej. E, z tri kapitoly boli uzatvorené E, colná spolupráca, transparentnosť a ďalšie. Samozrejme, prebiehajú ďalšie diskusie, ktoré sa predovšetkým týkajú približovania právnych poriadkov v oblasti e, zdravotníctva, fitosanitárnych produktov a tak ďalej. Tu musíme naďalej pracovať, veľmi tvrdo pracovať v najbližších mesiacoch a neviem vám povedať, kedy tieto rokovania bude možné ukončiť. Ak bude Ukrajina e, naďalej pracovať tak, ako v predošlých troch rokoch, tak máme veľkú nádej ukončiť tieto rokovania v najbližších 12 mesiacoch. Samozrejme, e, tá obchodná časť, ktorá je oveľa technickejšia, tam e, bude potrebné e, viac času. Takže to by, takto vyzerá si súhrn, ako prebiehajú rokovania, ako vyzerá situácia. E, my sme samozrejme presadili viacero nástrojov v tých kapitolách, ktorých boli v uzavretých kapitolách Máme tu agendu, ktorá napri- e, nahradí e, politiky o dobrom susedstve. Bude to agenda o pristúpení a tu budú existovať konkrétne nástroje v rámci dohody, ktorá bude uzatvorená. My sme teda rozhodnutí v tejto agende o pristúpení naďalej tvrdo pokračovať. Teraz kolega Koval, e, predseda spoločnosti pre partnerstvo Európska únia Ukrajina. Pani przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za... E, Ďakujeme vám za informácie, ktoré ste nám dnes popoludne poskytli. Myslím si, že je tu jeden či dva body, ktoré si zaslúžia zdôraznenie, keď sa pozrieme späť na zasadnutie spoločného parlamentného výboru, ktoré podľa nás bolo veľmi úspešné, úspešným cvičením s pánom komisárom Fulem. Myslím, že toto nám pomohlo v určitých oblastiach predovšetkým pokiaľ ide o víza, uľahčenie vízovej politiky, vízového režimu. Myslím si, že namiesto toho, aby sme boli doma, dogmaticky, keď hovoríme o dlhodobých termínoch, mali by sme sa posunúť k skutočným požiadavkám, ktoré nám poskytnú e, benchmarky, pokiaľ ide o bezvízový pohyb. Viem, že sú tu viaceré komplikácie. Európska časť delegácie tu bola veľmi aktívna. Snažili sme sa pozrieť sa na to, ako tento systém funguje, ako režim funguje v súčasnosti. Pozerali sme sa aj o neg- na negatívne fenomény, ktoré, ktoré e, spôsobujú negatívny dopad na Eh, vonkajšie vzťahy eh, na vzťahy medzi eh, teritoriom EÚ a Ukrajinou a toto sú rozhodne tie veľké bariéry, by vízová problematika na teda vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou. Sú tu problémy, ktoré sú skutočne teda, alebo bariéry politickej povahy, ktoré z dlhodobého hľadiska majú negatívny dopad na našu povesť a e, odzrkadľujú, alebo teda majú aj dopad na naše inštitúcie. Vieme, že tu boli nedávne voľby a myslím si, že môžeme to posolstvo z týchto volieb e, interpretovať takým spôsobom, že zdá sa, že je tu neochota zo strany EÚ zapájať sa skutočne do negociačného procesu. To je jedno z tých posolstiev z nedávnych volieb, si myslím. Chcem vám poďakovať aj uh, uh, za e, reakcie, alebo teda na, za zapájanie sa do e, povolebného procesu. Naša delegácia tento proces veľmi úzko sleduje. E, Socialisti takisto majú delegáciu pre uh, Ukrajinu. Pozerali sme sa na otázky víz. Uh, myslím si, že teraz je čas na to, aby sme mali určitú cestovnú mapu. A to ide o to, aké sú prekážky. Mali by sme sa spoločne pozerať Bude to určite kompromis medzi e, partnermi e, Európskeho parlamentu a takisto medzi jednotlivými inštitúciami. Tu budeme musieť dosiahnuť zlepšenia za budúce roky. Pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode, treba sa pozerať na to, aké budú dopady e, Eh, keď je o dopravu a predovšetkým polnohospodárstvo. Zdá sa, že toto je oblasť, na ktorú sa treba jasne pozrieť, aby sme si vedeli predstaviť, aké, aký je praktický dopad na jednotlivcov zapojených, ak v priebehu týchto rokovaní pri, e, budú nasledovať jednotlivé usmernenia. Čo môžeme teda očakávať ako praktické dopady pre ľudí, Myslím si, že to, čo treba sledovať, je dynamický proces, aby veci smerovali konkrétnym smerom, aby tu bolo zbližovanie s Európskou úniou, ktoré by bolo len pre dobro veci. Nemyslím si, že by sme mali veci vnímať ako e, veci izolované. Mali by sme sa snažiť získavať prepojenie a veci sa potom pravdepodobne ľahko zmenia Máme tu štúdie, ale teraz chceme vidieť aj to, aký je e, sociálny, ekonomický dopad jednotlivých e, kapitol. Myslím si, že tu bude množstvo možností. Sú tu výzvy, ale aj príležitosti. Je tu aj ďalšia oblasť, ktorá kde ide o časový rámec pre závery, ukončenie negociačného procesu. Počúvame, že veci napredujú dobre, ale potom opätovne treba sa pozrieť aj na časový rámec a nemyslím si, že by bolo treba uzavrieť to e, s konkrétnym e, cieľovým dátumom. Pamätáte si, že na to, že švedské predsedníctvo e, konalo a e, veci napredujú od jednej veci k ďalšej. Myslím si, že sa teraz dostávame do situácie, kedy vidíme, aké sú skutočné ťažkosti, aké sú skutočné prekážky. Toto pre nás musí získať lepší časový rámec. Musíme byť pozitívni a musíme posilňovať tie pozitíva a sledovať naďalej časový výhľad, pokiaľ ide o dovršenie rokovaní. Treba mať aj celkový pohľad na to, kde je v skutočnosti ten vzťah a kam smeruje medzi EÚ a Ukrajinou, aké je to všeobecné smerovanie viem, že tu je snaha koordinovať veci. Boli tu eh, na to eh, orgány komisie a rady, ale už neexistujú. Treba mať pozitívny, eh, pozitívny, pozitívny postoj, ale sú tu rôzne interpretácie toho, kam veci smerujú. Chcel by som počuť váš úprimný názor na to, akým smerom veci napredujú a ako smerujú k veľkým európskym otázkam. Budúce týždne budeme sa pozerať na to, aké sú závery, hľadom hlavne na skúsenosť toho, že je tu teraz nový tým. Hlavným problémom sú samozrejme naďalej víza a implementácia praktických ustanovení. Otázka znie, aké sú vaše prognózy Naznačte nám, aké sú vyhliadky, perspektívy, aká je nálada k veciam, aký časový rámec je vo výhľade po zmene prezidenta. A, za to na to, že tu máme nový tým. Ja teraz postúpim predsedníctvo kolegovi Paskuovi a my sa stretneme zajtra do poludnia. give the floor to Mr. Mingarelli, perhaps, because there was Okay. So, Mr. Mingarelli, if you want to... Bien, merci, Monsieur Koval, pour ces 4-5 questions. Uh... Chcem sa poďakovať za tých 4 či 5 otázok a veľmi ťažké s tým bude odpovedať jednou vetou. Ide poprvé o pohyb osôb. Súčasná situácia, môžem ju zhrnúť asi takto. Ukrajina už tri roky uplatňuje dohodu pre vydávanie víz na krátkodobých víz pre občanov Európskej únie a takisto pre readmisiu nelegálnych pristahovalcov v súlade s týmito dvoma dohodami, ktoré vlastne uľahčujú vstup na teritorium únie pre určitých občanov Ukrajiny. V súvislosti s týmto naše služby zahajili rokovania so službami Ukrajiny, tak aby v určitej chvíli bolo možné zahájiť rokovania o voľnom pohybe. A teraz ďalší po, um, bod, aké sú podmienky pre získanie tejto možnosti voľného po, pohybu. Uh, Služby komisie rokovali s ukrajinskými partnermi, hovorili o podmienkach, ktoré musí splňať Ukrajina, aby sa postupilo v tejto oblasti voľného pohybu. Po prvé, riadenie hraníc. Po druhé, bezpečnosť cestovných dokladov. Po tretie, imigračná politika, vízová aj azylová. Čo chcú Ukrajinci dnes? Oni chcú cestovnú mapu od Európskej únie, tak ako sme to praktizovali pri niektorých balkánskych krajinách ešte predtým, než sme im udelili túto možnosť. Prebiehajú diskusie v rade, či je alebo nie je vhodné poskytnúť takúto cestovnú mapu Ukrajine týkajúcu sa voľného pohybu. Služby komisie pracujú s našimi ukrajinskými partnermi e, na tých podmienkach, ktoré Ukrajina musí splniť na tej ceste k voľnému pohybu a na druhej strane prebiehajú diskusie v rámci Rady či je alebo nie je vhodné poskytnúť túto cestovnú mapu. Pretože ak sa dá tá cestovná mapa, e, len čo splnia podmienky, tak sa spustí automatizmus. Ak nebude tá cestovná mapa, ak sa iba jednoducho bude viesť dialog o podmienkach, tak to všetko bude závisieť od akéhosi politického posúdenia, či je alebo nie je vhodné prejsť na voľný pohyb. A ďalšia otázka. Voľný obchod. Pred zahájením rokovaní bola vypracovaná dopadová štúdia o vstupe Ukrajiny do tejto zóny voľného obchodu bol. E, ide o dva prvky. Poprvé, treba odstrániť colné bariéry e, vy veľmi dobre viete, že e, z VTO sa rokuje o odstránení týchto colných bariér. A e, najväčšou prekážkou sú vlastne tie tarifné prekážky, odstránenie týchto tarifných e, a predpisových e, prekážok. A toto samozrejme zaberie oveľa viacej času. Ja vám neviem povedať, koľko to bude trvať Ukrajincom, kým budú schopní e, prebrať tieto štandardy. To bude závisieť od ich administratívnych kapacít, schopností a tak ďalej. No a pokiaľ ide o ďalšiu otázku, Ide o akési obdobie prispôsobenia, aké veľké sektory trpia. A nie sú to len sektory, <laughs> ale sú to predovšetkým ľudia, muži a ženy, ktorí v týchto odvetviach pracujú. A zrazu sa ocitnú bez zamestnania. Takže to, určité obdobie prispôsobovania bude možno veľmi bolestné e, z krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého hľadiska, ak sa im podarí zaviesť reformy, ktoré my požadujeme, e, ukrajinské hospodárstvo tým iba získa a zvýši sa životná úroveň obyvateľov Ukrajiny nie je možné teraz poskytnúť presnú odpoveď. Ne, ja vám neviem povedať, ktoré odvetvie, v akej časovej lehote. Ja len viem vo všeobecne povedať, že z krátkodobého hľadiska to bude bolestné, ale z dlhodobého hľadiska to bude veľmi prospešné. A pokiaľ ide o harmonogram, dátumy, kapitoly e, sektoriálne a e, e, z oblasti spravodlivosti a slobody. To môžeme uzatvoriť za niekoľko týždňov pokiaľ ide o perspektívu pristúpenia, tam je perspektíva jasná. Pokiaľ ide o voľný pohyb, to je trochu menej jasné. E, tam ale treba si vyjasniť, či krátkodoba, druhodoba perspektíva bude a nebude a ako bude poskytnutá. No potom, e, pokiaľ ide o bezpečnosť e, vonkajších partnerov, e, my sa môžeme len zaviazať, že budeme rešpektovať všetky tie medzinárodné princípy ako integrita a tak ďalej. Pokiaľ ide o bezpečnosť a spravodlivosť, to je otázka niekoľkých týždňov, ale obchodná časť to je dlhodobá záležitosť, pretože to je veľmi technická záležitosť. E, vyžaduje to ešte veľmi veľa práca za švédskeho predsedníctva sa hovorilo o určitej lehote, ale teraz sa ukázalo, že bude potrebné e, predložiť to ďalšie a ďalšie mesiace. Ide, súvisí to úzko aj so záväzkami v rámci VTO všetko bude závisieť od ich politickej vôle. Ak budú odhodlaní a schopní rýchlo naprodo, napredovať, tak za 6 až 12 mesiacov myslím, že by to bolo možné, ale neviem, byť, neviem vám dať presnejšiu odpoveď, pretože to by bola čistá špekulácia. A vyhodnotenie politiky od posledných volieb predseda povedal, čo od nich môžeme očakávať. Smerovanie proevropské, to je strategická priorita. Vlastne prezident jasne sa vyslovil, že toto smerovanie do Európskej únie je prioritou. E, takisto rokovania s ministrom e, zahraničných vecí, s Konštantínom Grišenkom. Veci sú úplne jasné, oni im je jasné, čo musia urobiť, aby smerovali e, a slova nového prezidenta treba brať vážne Samozrejme sú určité prvky, ktoré sú rušivé. Napríklad e, nátlak, ktorý sa vyvíja zo strany Ruska, Bieloruska, Kazachstanu na Ukrajinu kvôli ich colnej únii. Ak tento nátlak bude viesť eh, k výsledku, že Ukrajina vstúpi do tejto ich colnej únie, tak sa situácia veľmi skomplikuje, pokiaľ ide o voľný obchod s Európskou úniou eh, budú to akési externé jedno, zjednotené tarify eh, s krajinami mimo Európskej únie a myslím, že je potrebné naozaj eh, brať veľmi vážne, čo tento nátlak zo strany tých troch krajín znamená. Oni si však uvedomujú, aké následky by to pre nich malo. A takisto máme obavy kvôli tomu, čo sa deje v oblasti plynu. Mali sme rokovania s Rusmi aj Ukrajincami. Eh, kvôli nákupu plynu. Eh, ide o dohodu, ktorá sa týkala mm, dohovorov eh, medzi Putinom a Timošenkovom medzi podmienkami samozrejme je konzorcium Eh, ktorý by, ktoré by nebolo vzdialené veľmi Gazpromu. A takisto ďalšia podmienka, voľný prechod eh, cez tranzit cez Ukrajinu. Eh, prebiehajú rokovania, ktoré sú E, veľmi potešujúce. Boli menované osoby, ktoré sú za smerovanie do Európskej únie, ale samozrejme sú tu ešte iné sily, ktoré e, neťahajú všetkých smerom do Európskej únie. Teraz sa dostávame vlastne do bilaterálneho dialógu. Len krátka otázka e, a na rýchlu reakciu. Predstavte si, pokiaľ ide o bezvízový styk, existujú podmienky, ktoré by boli potrebné, aby ich splnili, kým e, dostanú vlastne cestovnú mapu na zjednodušenie vízového režimu. Sú nejaké bariéry, kým sa tam dostanú. Mohli by ste nám k tomu čo si povedať? Aké prekážky e, by mohli nastať, kým sa dostaneme vôbec k cestovnej mape. Je to dôležité, pretože sú tu dopady na pokrok. Nie sú tam nejaké predbežné podmienky, e, prebiehajú politické rokovania, mám e, v, rate, v rade, prebieha diskusia, či sa poskytne tá cestovná mapa, aká sa poskytla balkánskym krajinám rozhodne rada. Severin, please. Ďakujeme. Otázku má pán Severín. Po tejto dlhej úvodnej časti snažme sa e, na záver vymeniť si názory. Myslím si, že je tu veľká príležitosť pre nás, um, pokiaľ ide o vzťahy s Ukrajinou. Nesmieme túto príležitosť zmeškať a nebolo by, nie je to preto, že by tu boli e, dramatické alebo štruktúralne zmeny na Ukrajine, ale preto, že normálna zmena e, od jednej vlády k ďalšej, od prezidenta k prezidentovi, celkom normálne v našich krajinách, by nám dávali, podľa mňa, e, časti z nás by dávali povinnosť vzdať sa určitých dogmatických, konfrontačných prístupov z minulosti, a treba chápať, že Ukrajina by mala, by mala mať teraz proukrajinského prezidenta a vládu, nie pro Rusku či pro Európsku. Pretože pokiaľ toto vedenie je proukrajinské, tak to pre mňa znamená, že sa budú snažiť o rozvoj krajiny a budú sa snažiť o slobody. Každý, kto sa o toto usiluje, je z našeho pohľadu proeurópan zatiaľ čo súčasne je aj proukrajinským. Z našeho pohľadu by to však znamenalo predpoklad, že by, aby boli kom, uh, uh, komplexnejší. Je tu politická, ekonomická uh, asociácia a konvergencia. Súčasne musíme sa posunúť s politikou dvoch ciest bilaterálne diskusie k, o zóne voľného obchodu, pretože povedali ste, nemôžeme tu mať dve zóny voľného obchodu, ak to tak mám povedať. A záverom snad myslím si, že e, mali by sme mať posolstva, mali by sme umožniť druhý balíček pomoci Ukrajine, pretože ak tejto krajine nepomôžeme zvládať ekonomickú krízu, tak si potom myslím, že to bude prvý krok k strate tohoto, tejto príležitosti. Po druhé potom musíme im dať cestovnú mapu. Viete, že to je rada, nie komisia, ale mali by sme spojiť sily na to, aby sme vyslali rade jasný signál a aby sme naozaj hovorili s neochotnými štátmi. Buďme úprimní, sú to totiž krajiny, ktoré sú proti. A táto cestovná mapa eh, technicky eh, znamená, naša delegácia to povedala, by mohla byť realisticky, víza by teda mohli byť, ten nový režim by mohol byť realisticky e, im pridelený už o zo pár rokov, nie v dlhodobom výhľade. A posledná vec, mali by sme sa zrieknúť tej nejasnosti perspektívy. Perspektíva by mala byť jasná, teda že je to krajina, ktorá si zaslúži členstvo, ale už som to povedal viackrát, mohli by sa stať e, de facto členmi, ak dosiahnu určité veci, energetická únia, zóna voľného obchodu a tak ďalej, liberalizačný e, vízový e, režim, kým sa de jure stanú členom. Pán Živiec. To, co zaprezentoval pán direktor, je... Sp... Ďakujem pekne. No, riaditeľ nám dnes povedal zaujímavé veci. Ja som za takúto cestu smerom k vstupu a hovorili sme, že to môže byť cesta k prijatiu alebo prístupu k niečomu inému. Niekedy je ťažké povedať, čo je za diplomatickým, alebo čo skrýva ten diplomatický jazyk. A myslím, že môžeme hovoriť o určitých úspechoch, rovnako na ukrajinská strana preukázala mieru zodpovednosti No a ja podporujem Adriana Severina a to, čo povedal. Že teraz eh, prvýkrát za ostatné tri roky máme tým, a, eh, ktorý má konzistentnú politiku. Máme predsedu, eh, parlamentu väčšinu a sprostredkovateľa, mediátora, niekomu, ktorom sa môžeme klásť otázky o podstate politik EÚ. Nie je to len otázka o vyjadreniach ukrajinskej strany. Myslím, že skutočne toto je veľmi dôležité obdobie, keď môžeme konať. No a myslím, že nadišiel tiež čas, aby sme prešli od antieurópskej retoriky, nejakej prázdnej antieurópskej retoriky, retoriky Myslím, že to e, sme zažili v nedávnych časoch. Prezident Janukovič e, v priebehu diskusí s ním e, veľmi jasne povedal, že je tu obava, že sa bude hovoriť, alebo ľudia budú hovoriť o Európskej únii bez ukrajinskej strany, bez toho, aby vedeli, aký bude praktický dopad na nich. Oni chceli presne vedieť, čo budú musieť splniť. No a čo sa týka víz, to je politická vec. Nie je to len administratívna vec, nie je to len nejaká technická záležitosť. Pretože ten pokrok bude veľmi dôležitý na Ukrajine. No a pomôže to presvedčiť tiež obyvateľstvo. No a ak ako vie veľmi dobre pán kováca a delegácia, sme sa dostali do fázy, keď hovoríme o žiadostiach, ktoré sú zamietané, a tak tá úroveň zamietanej žiadosti dosahuje výšku len 4%. No a možno to znie len ako suchý štatistický údaj, ale nie je to tak. Ďakujem pekne, pán Landsbergis. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Migerelli. Ja si myslím, že každý kto tu je, si veľmi dobre uvedomuje, že Ukrajina a jej nové vedenie nemá nejakú tretiu možnosť. Môže si vybrať len eh, jednu z dvoch. Ehm, vstúpiť do Ruskej celnej únie alebo nechať otvorené dvierka ešte pre a, eh, cestnú mapu na ceste k v zóne voľného obchodu z EÚ. Či a Ukrajina nehovorí nič. Ak Ukrajina nebude pokračovať eh, v spolupráci s Európou, tak nemôže vstúpiť do celnej únie s Ruskom. Uvedomujú si oni v plnej miere, dostali nejaké varovania, zo strany Európskej únie, že v podstate nemajú na výber, že si môžu vyberať len z týchto dvoch alternatív. Ďakujem pekne. No a na záver pán Kováčev. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, doktor Migreli, za to, že ste nás že ste nás nám podali aktuálne informácie ako tieňový spravodajca EPP. By som chcel povedať, že EPP podporuje európsku perspektívu Ukrajiny ako krajiny, ktorá má e, rovnakú históriu a tradície s krajinami EÚ. Sme radi, že prezidentské voľby medzinárodní pozorovatelia, vrátane pozorovateľov EÚ, označili za spravodlivé a transparentné. Nebudem opakovať to, čo povedali moje kolegovia, ale rád by som sa spýtal niekoľko vecí. Aj keď nová vláda je v úrade len veľmi krátko. Ako hodnotíte pokrok tejto vlády? Vidíte eh, nejaké, nejakú zmenu koncentrácie a zmenu taktiky eh, novej vlády na ceste do EÚ? Alebo v spolupráci s EÚ? Alebo ďalej by ma zaujímalo, eh, aké priority na rok 2010 podľa vás budú najzložitejšie vidí komisia nejaké problémy v prípade reforme súdnictva a súdov, napríklad čo sa týka akčného plánu boja proti korupcii. A to je pre mňa veľmi dôležité, pretože ja som z krajiny, kde máme ešte určité problémy s bojom proti korupcii. A ďalej, ako komisia hodnotí účasť Ukrajiny na Nexus Energy. Vieme, že tu je, sú tu dve časti východné partnerstvo a čiernomorská stratégia. Vieme, že v rámci plexi stratégie je tu určitá konkurencia. Niekde nie sú financie, kde sú. No už je, dá sa povedať, že je lepšie, aby sa Ukrajina sústredila na východné partnerstvo. Ďakujem pekne a na záver ešte pán Tenok. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Len stručná otázka pre komisiu. Ja som dnes telefonoval s novinárom v Kieve, ktorý chcel, aby som sa k niečomu vyjadril a mňa by zaujímal názor komisie a e, povedal som, aby zavolal generálne reťazov pre energetiku, pretože e, v Kieve sa hovorí, že nová vláda e, pána Janukoviča a Bojkova, ktorý je minister pre energetiku, pripravuje dohodu s pánom Fertašom ktorý je hlavným akcionárom e, spoločnosti Negro e, Energo, e, ktorá už mm, zanikla, pretože ako vieme, v poslednom desaťročný mm, sa tam stratilo, stratilo alebo zarobila milióny dolárov ako mediátor medzi Ruskom, Gazpromom a ukrajinskými spotrebiteľmi. A rovnako sa hovorí, že nová ukrajinská vláda chce nejakým spôsobom vyplatiť pána Fertaša, ktorý e, bol veľkým donorom a sponzorom predvolebnej kampane pána Janukoviča. A tým, že mu umožní kúpiť e, veľkú časť ukrajinských ropovodov, a to tým, že sa ropovodov a plynovodov, a to tým, že buď bude kúpiť tie už existujúce, alebo sa postavia nové. A rovnako sa hovorí, že Európska únia, komisár, je proti tejto myšlienke, e, pretože e, to zahrňa tiež financovanie Európskej investičnej banky alebo Centrálnej banky e, z európskych fondov. Chcete k tomu niečo povedať, alebo o tom nič neviete, alebo ak viete, zaoberá sa tým komisia a budú to riešiť. Ďakujem pekne. Ešte raz máte možnosť povedať áno alebo nie. E, škoda, že pán Severín odišiel. Odpoviem na jeho otázku. Mm, týka sa to konfrontačného prístupu nových orgánov. Prezident e, Janukovič eh, sa veľmi rozmenul za posledné roky a politika je veľmi odlišná od politiky, ako zastával, keď bol premiérom. Ukrajina E, napríklad schválila 21 zákonov, ktoré umožnili, aby sa Ukrajina dostala do VTO. Takže my nemáme nejaký dôvod, aby sme mali predsudky voči novým orgánom, voči novej vláde minister zahraničných vecí, aj premiér sú veľmi prísni a myslím, že sú to osoby, ktoré dodržia, čo slúbia a teraz e, slúbujú, že urobia všetko, aby sa priblížili k Európskej únie. A Eh, Janukovič vyčlenil štáb ľudí, ktorí majú pracovať na uľahčení vzťahov s Európskou úniou. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Severin eh, o ten balík eh, na pomoc dostať sa z klízy, E, samozrejme, e, tieto vyčlenené prostriedky vy budete musieť e, schváliť a budú slúžiť na to, aby sa zosúladila Ukrajina v rámci stand-by voľný pohyb, o tom som už hovoril, nemyslím, že by som mal o tom hovoriť znova a pokiaľ ide o perspektívu pristúpenia, nie je to na programe dňa, ale je isté, Článok 49 zmluvy jasne hovorí, že dvere musia zostať otvorené v prípade, že sa dodržiavajú podmienky, ako je rešpektovanie menšín, dodržiavanie ľudských práv a tak ďalej. Takže otvorené sú aj pre Ukrajinu. Ehm, či sa dá hovoriť o úspechu. Ako som povedal, my sme rozbehli akčný plán a potom agendu pre pristúpenie. A v rámci týchto dvoch e, dokumentov boli dosiahnuté určité pokroky v rôznych oblastiach A pokiaľ ide o názor odborníkov, právnikov, tiež sa domnievajú, že o tých právnych otázkach, o právnom približení to bude vyžadovať viacej času. A pokiaľ ide o ten nátlak Pýtate sa, či si Ukrajina je vedomá následkov. Áno, je si plne vedomá následkov, ak podľahne týmto tlakom. No a napokon otázka eh, o reforme súdneho systému a protikorupčných opatreniach. Mnoho bolo urobené za posledné roky, ale zostáva ešte veľmi veľa urobiť toto bude prioritou v našich rokovaniach v najbližších mesiacoch, nezávislo súdoch, zvýšenie úsilia v boji proti korupcii. Tu bude musieť Ukrajina vyvinúť veľké úsilie. E, zapojenie Ukrajiny do synergie Čierneho mora. E, v Kieve vznikla táto iniciatíva, sú plne do toho zapojení sú aj fondy, aj keď sú obmedzené, nemožno povedať, že by neboli nejaké fondy. Nedá sa to Nedá sa to mm, takýmto spôsobom rozlišovať e, e, če partnerstvo okolo Čierneho mora sa zaoberá e, dopravou a potom tá, druhé, tá druhá iniciatíva je o niečom úplne inom, takže ťažko povedať, že by sa prelínali alebo splývali. Ehm, vlastníci Resur Energo ehm, požadujú vrátenie zásob plynu, ktoré údajne boli skonfiškované. A chcú teda byť odškodnení. Vy ste viete, pán Tanok, pretože vy veľmi dobre poznáte Ukrajinu, aspoň tak dobre ako ja, e, že sú tam e, bývalí vlastníci Resurg Energo, ktorí e, dnes nesú zodpovednosť, sú na vysokých miestach a financovali kampaň Janukoviča. Ako sa to celé skončí, to ja neviem povedať, ale môžete si byť istí, že nejaký fond či už komisia alebo EIB nebude na toto využívaný a že sme vyslali veľmi jasné signály eh, eh, ukrajinským orgánom, vrátane ministra Bojka, že nemôžu v tomto smere od nás nič očakávať. Nušia, no ďakujem vám, pán, za, za komisie, ako aj vám všetkým a prejdeme k ďalšiemu bodu. O to je situácia v Bosne a Hercegovine. A ako iste viete, 3. oktobra sa uskutočnia voľby. No a čakáme na stanovisko Európskej komisie o liberalizácii víz. A požiadal by som Doris Pak, aby sa ujala slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja môžem povedať, že na správu, ktorú som predložila pred rokom, by som mohla skoro doslovne e, skopírovať. Ale niektoré veci sa zhoršili. Dnes sme v situácii, kedy by sa dalo povedať, že politická situácia sa zlepšila. Že politici, politikov niečo osvietilo? Nie. Dá sa konštatovať, že je veľmi málo pri dobrej vôli aby budúcnosť pre Bosnu a Hercegovinu vyzerala lepšie. Uznesenie to jasne ukazuje. Hovorí sa o politickej stagnácii, poukazuje sa na to, že sú, sa prejavuje čoraz silnejšia nacionalistická retorika v každodenných prejavoch, a to nie len kvôli jesenným voľbám, ale to už bol prípad aj z minulého roku, z roka predtým. Objavujú sa menej alebo viac ostré E, výhražky. E, výhražky. Republika Srbska hovorí, že chce e, mierové rozdelenie republiky. To sa však v Daytone nepredpokladá. Inak chce, predstavitelia republike Srbske. Striktné dodržiavanie v Daytone, ale o rozdelení sa tam nič nehovorí. My sme Dayton podporili, pretože Dayton je jedinou možnosťou, opätovne vytvoriť štát Bosny. Avšak tá obnova bola taká komplikovaná, že dnes sa musíme vyrovnať v takou situáciou, alebo politici v týchto krajinách, že sú tam dve entity, z ktorej jedna myslí, že je štát v rámci štátu. Ale štát Bosna len sám môže nájsť cestu do EÚ. Takže dve entity Bosensko-Chorvátska federácia a Republika Srbska e, sú dva diely celku a musia konať ako celok. No a preto sa musia vzdať určitej časti e, moci e, v prospech štátu, a to je tak v každom štáte, nielen v Bosne a Hercegovine. Takže je tu situácia, ktorá sa nezlepšila, štát nie je stále silný, a neustále je oslabovaný predovšetkým to nacionalistickou retorikou a nechuťou niektorých podriadiť sa tomuto štátu. Nemáme, v Bosne a Hercegovine neexistuje najvyšší súd, ktorý by sa mohol zaoberať tým, že e, tie štyri vnútroštátne právne systémy by sa mali nejak harmonizovať. Ďalej zažívame neustále útoky Republiky Srbskej, na príslušnosť súdov na celej celkovej úrovni. To všetko jedno tu nepodporuje. Ďalej je tu veľmi známa situácia. Je tu vysoký predstaviteľ, medzinárodný predstaviteľ, ktorý má však aj druhý, eh, sedia na druhej stoličke a totiž ako zástupca EÚ. My Dúfame, že práca tohto zástupcu by sa mohla čoskoro skončiť, pretože presne tak, ako rozumní politici v krajine dúfame a myslíme, že zodpovednosť za krajinu treba dať do rúk občanom. Avšak zodpovednosť tam síce je, ale niektorí politici si ju neuvedomujú a neprebrali ju. Niektorí sa tvária, ako keby krajina bola súčasťou ich strany, namiesto toho, aby si chceli dovieť do EÚ a že občania majú právo ísť touto cestou. A ja tiež nie som za to, keď sme... Nechcem, aby sme prečasne ukončili pôsobenie tohto vysokého predstaviteľa. Je tu cestovná mapa, podmienky sú jasne stanovené. Keď sme naposledy boli v Bosne, a to bolo začiatkom tohto roka, tak um, sme mohli len konštatovať, že politici boli ochotní splniť jednu cestovnú mapu. A totiž um, cestovnú mapu, ktorá by viedla k bezvýzovému styku. To urobili, no za to ich treba aj pochváliť, pretože tým urobili niečo, čo občania o nich už dlho očakávajú. V tom cestovnú mapu splnili. A ja v rozhovoroch s politikmi a som si vypočula ich želania, že dajte nám cestovú mapu aj na ostatné veci. I mne je vôbec jasné, že tá cestovná mapa existuje. A máme stabilizačnú a asociačnú dohodu. A všetky veci, ktoré treba plniť, a rovnako je, existuje cestovná mapa k zrušeniu postu vysokého predstaviteľa. Predstaviteľa, čiže tie plány existujú, treba ich len dodržiavať a to tak konzekventne, tak ako splnili podmienky pre uvoľnenie vízového styku. Ja v mojej správe som upozornil aj na niečo, čo eh, minulý rok bolo pre mňa veľmi smutné, a totiž tá skutočnosť, že v Bosne a Hercegovine sa nehovorí o tých ženách, alebo sa nepostarali, a nikto sa nestará o tie ženy, ktoré boli v roku 92 a 95 znásilňované ne, ne, nedošlo k žiadnemu zadozučineniu alebo odškodneniu. A rovnako ich spoločnosť nerešpektuje, dokonca zaobchádza s nimi, zaobchádza s nimi nedôstojne. Nedokážu si vybudovať nový život. Ja si myslím, že Európska únia tomuto jednému aspektu by mala venovať viac pozornosti. No, príslušné orgány v Bosne a Hercegovine musí podporiť v tom, aby tieto ženy a dievčatá dostali spravodlivosť. No a čo sa týka systému vzdelávania, ja si nemyslím, že ten moderný systém v krajine je skutočne moderný, nedokáže prekonať etnické napätie a v mnohých oblastiach nezodpovedá nárokom Európskej únie my ako Európsky parlament sme program celoživotného vzdelávania utvorili pre tieto krajiny. My sme tlačili na komisiu, aby to otvorili. Od roku 2007 existuje program dlhodobého celoživotného uh, vzdelávania. Pripomínam programy Erasmus, Comenius a ďalšie. Avšak v Bosne a Hercegovine sa nedajú realizovať. Tam je 13 ministrov školstva nemáme hm, žiadny protešok alebo partnerov pre EÚ. Peniaze, ktoré sú nevyhnutné na tieto programy, by prostrednícom fondov EPA dostali, avšak nedokážu doplniť. A to kvôli tomu, že Dayton nezmenil situáciu, ktorá bola vytvorená v Washingtone. Je tu chorvátsko-bosenská Eh, federácie, kde je 10 kantónov, 10 eh, vlád, nad tým je ešte eh, federálna vláda a nad tým je ešte celkový štát. Takže takáto je situácia v súčasnosti. V správe sme sa snažili snažili klásť určité požiadavky o tom, čo treba spraviť. Ja si myslím, že netreba zabúdať na to, že Rada a komisia podľa môjho názoru musia preukázať viac líderstva. Keď teraz pán Martinos, španielský predseda rady, ako aj pán Steinberg eh, z americkej strany, teraz sa snažia eh, diskutovať 5 eh, mesiacov pred voľbami. Keď sa nedá presadiť zmena ústavy a ústava sa musí zmeniť, ak by mal fungovať ten štát, no a potom Ďalej sme si vypočuli, že to nikto nechce, pretože už eh, minulú jeseň, keď sa eh, Švédi snažili priniesť zmenu, že sa to tiež nepodarilo. No a teraz sa hovorí, že nechceme nič. No to so, sa to nie sú všetci, ale prezident Republiky Srbskej, ktorý hovorí, že on nechce, neželá si žiadne ústavné zmeny. Bodka. Takže to je situácia ktorá krajine dáva budúcnosť neudržateľnú a preto musíme byť tvrdší a prísnejší. Keď sa dnes dočítame o tom, že snahy pána Martinosa a pána Steinberga nebudú pravdepodobne viesť k ničomu a pripravili prehlásenie, ktoré nikto neakceptuje, tak už teraz počúvam, že Američania hovoria, po voľbách my, Američania, presadíme ústavnú reformu. No a kde ostala EÚ? Predsa už naposledy to tak bolo. Už v roku 2006 Európska únia nebola zapojená do týchto vecí. Takže opakuje sa tu história a ja myslím, že to je nepripustné. Ďalej, tá skutočnosť je, e, súd pre ľudské práva v Štrasburgu skonštatoval, čo sme všetci čakali, že ústava v ústave občanuté nespravodlivosť, bolo sa tam hovorí, alebo Dayton eh, neústavný, pretože do štátnych orgánov sa môžu voliť eh, zástupcovia z troch národov, z Bosencov, Chorvatov, alebo Srbov. A že iní, tak ako sa nazývajú, nemajú možnosť vykonávať takýto úrad alebo kandidovať vo voľbách. Kto sú tí ostatní alebo iní? To sú všetci, ktorí nemôžu povedať, že sú buď Chorváti, Srbi, alebo moslimi. To sú všetci tí, ktorí sú z tých eh, mnohých eh, viacnárodných eh, manželstiev alebo rodín. Keď má niekto matku Chorvátku a otca Srba, kto je to? Chorvát alebo Srb? On patrí k tým druhým alebo iným a to je skutočne také ponižujúce nepatriť národu, ale povedať len, že iný a ako príslušník tých druhých nemôže ani kandidovať. No a to skonštatoval e, súd pre ľudské práva, keď Žid Finči sa snažil kandidovať. No a teraz očakávame, že volebný zákon sa zmení tak, že aj tí ostatní budú môcť kandidovať. No, ja si myslím, že tu budú veľké problémy ešte pred voľbami zmeniť ústavu. Sú tu snahy pána Dodixa zmeniť ju len v jednom prípade, že kandidovať na úrad prezidenta a ďalšie úrady môže jeden z Republiky Srbskej a dvaja za federáci, Chorvátsko moslimskej federácie, bez toho, aby sa hovorilo, či to je Chorvát, Srb alebo moslim. To je však len čiastkový aspekt. A keď to je najmenší spoločný menovateľ, tak neviem, či dokážeme splniť rozsudok, alebo či politici miestne dokážu splniť rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva. A ja pripomínam, žiadam, aby v Bosne a Hercegovine bol vytvorený najvyšší súd v nemeckom preklade sú určité jazykové chyby. Ja predložím ešte e, určité pozmeňujúce návrhy, aby to zodpovedalo angličtine. Tiež hovoríme o boji proti vojnovým zločinom, organizovanému zločinu a korupcii, že ho treba brať vážne. Chceme tiež, aby téma sexuálneho násilia bola súčasťou trestného zákonníka, aby obete dostali príslušné odškodnenie. To sú tie ženy a dievčatá, o ktorých som hovorila. Keď znásilnenia budú, a keď ich medzinárodný mm, súdny tribunál uzná, že za trestné, za zločiny proti, alebo vojnové zločiny, tak musí byť existovať nejaká možnosť, aby tieto ženy a dievčatá dostali nejaké odškodnenie. Tiež hovoríme o tom, že návrat utečencov a vysídlencov ešte stále nie je vyriešený. A žiadame, aby sa zaoberalo, aby im sa riešila téma nejakých hromadných eh, obydlí, no a, alebo táborov. No a ďalej tí ľudia, ktorí žili v Republike Srbskej a boli vyhnaní, aby sa mohli viac, eh, viac vrátiť, pretože to územie hm, nedaleko Banie Luky ešte stále vyzerá ako vojnová oblasť. No a to je škoda pre takýto región, ktorý v minulosti bol polnohospodársky veľmi využívaný. Korupcia, to je kapitola sama o sebe. Korupcia aj vo vládnych štruktúrach pri zadávaní štátnych zákaziek v oblasti zdravia, energetiky, dopravy. Tam všade je korupcia. A to nie len v jednej časti, ale úplne všade, aj vo federácii. Takže myslím, že tie veci, o ktorých sme hovorili, tými sa snažíme nenechať nikoho alebo neobviňovať nikoho samého, ale pomenovať veci s tým právým menom a poukázať na to, kde treba ešte viac niečo urobiť ešte ďalej. Systém vzdelávania treba zlepšiť skutočne musí sa dostať na európsku úroveň. Rovnako chcem požiadať, aby sme pre, predložili jeden pozmenúci návrh o odbornej príprave, odbornom vzdelávaní, pretože myslím, že v mnohých, myslím teraz na tú pôrodnú asistentku, tamto vzdelávanie je veľmi zlé a mali by sme sa posnažiť aj za pomocou EÚ snažiť o reštrukturalizáciu tejto oblasti. Už sme hovorili o vízach. Vidíme, že v politici v tejto oblasti skutočne dobre zapracovali a dúfame, že čoskoro dospejeme k pozitívnemu výsledku. Ale drahé kolegyne, kolegovia, v rámci Bosny pohyb osôb nie je vždy jednoduchý, pretože práve v oblasti pracovnoprávnych predpisov systému sociálneho zabezpečenia existujú obrovské prekážky, pretože eh, z jednej oblasti medzi jednou a druhou oblasťou regiónmi sú skutočne obrovské múry. Takže treba sa postarať o tom, aby aj v rámci krajiny eh, bolo možné vzťahovať sa, pracovať. A chceme, aby ščítanie aby bol prijatý e, zákon o ščítaní obyvateľstva. Je to problém, pretože nie všetci chcú, aby tam bolo uvedené to, čo tam bolo uvedené v minulosti a možno niektorí nechcú, aby sa presne vedelo, kto patrí k akej etnickej skupine. Takže tento zákon sa ešte nepripravuje a ďalej je problémom, o ktorom treba hovoriť a to tiež patrí k cestovnej mape a to je štátny majetok. Štátom je Bosná a Hercegovina, a prerozdelenie tohto štátneho majetku a vlastníctva je dôležitým kritériom a preto treba presvedčiť politikov, aby spolupracovali s vysokým predstaviteľom, čo sa týka rozdelenia e, tohto štátneho majetku na jednotlivé entity. Ja ešte len gratulujem, že federácia, federácii sa podarilo dostať z menového fondu finančné prostriedky pretože prijali určité zákony, ktoré boli nevyhnutné e, na to, aby dostali podporu z Medzinárodného menového fondu. Regionálna spolupráca je tiež dôležitá, tak tým som už niečo urobil. Ďakujem pekne, pán predseda, za pochopenie. I am convinced that you already did. No, som presvedčený, že už ste to urobili, ale v každom prípade máme tu 11 rečníkov. A... Uh, covering Myslím si, že e, tento komplexný pohľad e, e, dáva teraz iným podnet, aby boli stručnejší v svojich príspevkoch. Ja dám teraz slovo najprv tieňovým spravodajcom a potom ďalší na zozname. Takže začali by sme pánom Kukanom, nech sa páči. Uh, Ďakujem, nie som tieňovým spravodajcom Prepáčte, opravuje sa pán predsedajúci, ste predsedom e, delegácie, ja som zmenil teda vaše zaradenie. Ďakujem a ja by som začal e, gratuláciou kolegyni Pak k dobrej, k dobrej správe, ktorú nám predviedla. Teší ma, že zaviedla všetky kľúčové body nedávneho vývoja politickej situácie v krajine. Rád by som spomenul viaceré témy, ktoré podľa mňa treba podčiarknúť v kontexte tejto rezolúcie. Už ste spomenuli, tento rok je volebným rokom krajiny. Politici z Bosny a Hercegoviny nám hovoria, že je to zlé, načasovanie nič nemožno dosiahnuť, situácia pred volabami je osobitná, ale ja si myslím, že sa treba pozrieť na rôzne uh, sa na to treba pozrieť inak. Mali by sme sa pozrieť na to opačne. Mali by sme predvolebnú situáciu použiť na takú, ako takú páku na tlak e, na politikov krajiny, aby urobili všetky e, potrebné reformy. Neviem, či výsledok bude pozitívny, ale myslím si, e, že, tie, že by tu mal byť iný prístup. Všetci vieme, že pokrok smerom k európskej integrácii e, Bosny a Hercegoviny je veľmi pomalý, zaostávajú za krajinami regiónu. Viackrát túto skutočnosť počiarkla komisia e, v správe o pokroku, ale takisto delegácia Európskeho parlamentu pre juhovýchodnú Európu, ktorá opakovane vyzývala politikov na to, aby sa viac snažili smerom k potrebným reformným procesom v krajine. Takže všetci sme sklamaní, aký je obmedzený pokrok, e, pokiaľ ide o reformy vzťahujúce sa na EÚ po dlhšie obdobie času. Rovnako možno povedať, že pokrok smerom e, k požiadavkám k stabilizačnej zmluve je e, rovnako pomalý. Krajina potrebuje sa posunúť v rámci svojej ústavnej reformy a to by viedlo k e, vytvoreniu väčšej koherentnosti e, volebného systému, fungovania nezávislých inštitúcií. Ekonomické reformy sú veľmi potrebné, rovnako predovšetkým štrukturálne reformy a odstránenie bariér pre jednotný ekonomický priestor krajiny a takisto privatizačný proces. Dúfam, že s pomocou predvstupových prostriedkov EÚ, štrukturálnych a, ďalších fondov e, možno vykonať tieto e, činnosti. E, v tomto ohľade treba spomenúť aj narastajúcu nezamestnosť. Teraz sa to pohybuje okolo 40 A ešte dve poznámky, pán predseda. Myslím si, že nezávislosť verejných médií by sa mal spomenúť v správe. Nie je to tam a myslím si, že by to stálo za zváženie, teda zapojenie tejto témy, pretože v tomto kontexte verejné médiá by takisto mali byť spomenuté ako dôležitý prostriedok na boj e, e, proti etnickej a inej neznášenlavosti. A Samozrejme je tu dôležité zodpovedný, správny spôsob e, proeurópskeho e, post, e, charakteru. Neviem, či je to realistické, ale skúsme. A pokiaľ ide o vý, liberalizáciu vízového režimu, súhlasím plne s Doris, mali by sme si to vám. A dúfam, že Európska komisia nám predloží čoskoro legislatívny balíček tejto téme. Dúfam, že to bude veľmi pozitívne a Európsky parlament bude schopný vysporiadať sa s tým veľmi promptne. Ďakujem. No, Ďakujem pekne. Teraz pán Vigenin, ktorý povie niečo v mene pani Boskurt. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Pak, drahé kolegyne, kolegovia, v mene pani Boskurt by som chcel poďakovať spravodajkyni za správu. Mm, pani Pak to veľmi detálne zanalizovala a je to veľmi solidná správa. Takže nie je možné vyjadriť nejaký nesúhlas. A ja si myslím, že ten signál Bosne a Hercegovine bude veľmi silný. No a čo sa týka pani Boskurt, a v jej mene by som rád vyjadril našu spokojnosť, mm, že vonové zločiny boli tiež zaradené do tohto a to tam tiež nebolo, alebo nevenovali sme tomu dostatočnú pozornosť. V mene socialistov a demokratov predložíme niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia e, s otázkou, že členstvo a výhľadky na členstvo v EÚ zjednocuje ľudí a to je jeden z podnetov e, pre ľudí na zmenu krajiny. Takže v tomto smere boli predložené niektoré pozmeňujúce návrhy. Rovnako v júli si pripomenieme 15 rokov od Srebrenice. Toto nemôže zostať v správe nepovšimnuté a k tomu tiež predložíme pozmeňujúci návrh. To dôležité pozná, pokladáme ďalšie otázky. K tomu patrí určite situácia žien, a menšín, či už sú to Rómovia, Židia, lesbičky, homosexuáli, transexuáli a ďalej problémy s Bosňou a Hercegoviny ako tranzitné krajiny pre obchod s ľuďmi. No a záverom by som rád zdôraznil nedostatok rekonštrukcie a obnovy tejto krajiny a vysokú mieru nezamestnanosti, hlavne medzi mladými ľuďmi tie čísla, ktoré sme počuli nedávno, sú nad 40 Čiže je to skutočne problém. A ja si neviem predstaviť, ako tam ľudia prežívajú, či to spojené nejakou tieňovou ekonomikou alebo šedovou ekonomikou. Ale to je tiež problém, ktorý treba riešiť. No a na záver, ak súhlasíte, tak by som povedal niečo v tejto správe a vo vašej prezentácii, pani Pak, vidíme vaše sklamanie nedostatku pokroku v krajine. No a možno by sme mali zanalizovať, možno nie v tejto správe, ale vo všeobecnosti, prečo ten pokrok v Bosne a Hercegovine je taký slabý. Prečo nedokážeme nájsť nejaký spôsob, ako, nechcem povedať, prinútiť orgány, ale podporiť krajinu pri rýchlejšom rozvoji oni vedia, akým smerom sa musia rozvíjať, ale stále e, sa nejak bránia vlastnej krajine v rozvoji. To je skutočne niekedy nepochopiteľné. A na záver by som rád povedal, že minulý týždeň strana európskych socialistov usporiadala veľkú konferenciu v Sarajeve. No a ten dojem, ktorý sme tam nadobudli, e, že vo všeobecnosti v regióne panuje zlá atmosféra e, ohľadom na členstvo v EÚ. Možno niekedy prípade Bosnej a Hercegoviny eh, nevidíme tú podstatu. No a možno v budúcnosti podporíme takú iniciatívu a to je rozšírenie 2014. Určite chápeme, že do roku 2014 nebude celý región v EÚ, ale treba dať eh, tomu procesu novú energiu a a treba podporiť, aby aj krajiny ako Bosna a Hercegovina vyvinuli nové snahy a musia vnímať tiež našu pripravenosť a ochotu spolupracovať na vstupe regiónu a, a Bosny a Hercegoviny do EÚ. A hovorím to preto, pretože keď si uvedomíme cestovnú mapu pre víza, keď sú stanovené jasné požiadavky, ktoré sa dajú merať, hodnotiť, a je tam otvorene na oboch stranách, tak veci sa ich úporne rýchlo. No a v tomto zmysle dúfam, že Bosna a Hercegovina tento rok budú mať príležitosť získať bezvýzový styk, ale rovnako výhľadky pre na členstvo do EÚ pre Bosnu a Hercegoviny sa zdajú také nereálne, že sa možno vzdajú a musíme skutočne sa zamyslieť nad tým, čo sa dá v tejto veci robiť. Ďakujem pekne. Mrs. please. Thank you very much, uh, Chairman. Um, and, uh... Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s predrečníkmi. Pani Pak predkladá skutočne vynikajúcu správu. Jej prezentácia bola pochopiteľná a jednoznačná. A teraz niekoľko pripomienok. Chcem predovšetkým povedať, že som veľmi rada, že kolegyňa hovorila o rôznych témach, od korupcie cez správu, justícii a podobne. Možno, že by sa dalo ešte hĺbšie o týchto veciach hovoriť. Samozrejme, je tu niekoľko prvkov, ktoré by vyžadovali prepracovanie. Otázka segregácie v školách. To je otázka systému dve školy pod jednou strechou. Tak dlho po Daytone, niektorý v tomto smere už určil niektoré jasné ciele, to je absolútne neakceptovateľné som veľmi rada, že pani Paková hovorila takisto o obetiach e, domáceho násilia. Keby sme sa boli tomu venovali viac za posledných 15 rokov, tak by sme znásilňovanie možno nevideli tak často pri riešení rôznych konfliktov. Myslím, že by bolo dôležité väčšmi zdôrazniť nevyhnutnosť reformy volebného zákona. Tu takisto prichádza k diskriminácii a toto je potrebné v každom prípade odstrániť. Ústavná reforma, tu treba povedať, že všetko bude pokračovať, hoci už vôbec eh, nie je realistické predpokladať, že to bude eh, ukončené do októbra. Mám otázku na pani Pak. Myslíte si, keď sa pozrieme na správy z tohoto týždňa, Predsedníctvo navrhuje rovnako aj tlač na návrh vyhlásenia, kde by sa zaviazali k reforme ústavy po všeobecných e, voľbách. Myslím si, že potrebujeme zdôrazniť absolútne potrebnosť e, ústavnej reformy, aby bol tu funkčný e, štát, a to je požiadavka pre členstvo v EÚ, a takisto ekonomický a sociálny pokrok. Príkladom toho je and the poor socio-economic uh, situation. Tá, tá podstata chýba, vrátane, vrátanie neschopnosti využiť uh, privilegium to, tých vzťahov, vzťahov z EÚ. Zdôrazňuje dobrý pokrok v oblasti liberalizácie vízového e, režimu. O to viac je to príklad, kde orgány e, Bosne a Hercegoviny mu, e, musia sa spojiť, keď majú jasný, jasný cieľ, keď, keď, keď treba, dokážu fungovať, dokážu e, spojiť svoje sily. Neviem, či e, by bolo dobre, keby v čase hlasovania to, o tejto správe by sme mohli zdôrazniť, ak to, tomu tak bude, ak bude teda pozitívne hodnotenie komisie. To, takisto, pokiaľ ide o pokrok, mali by sme uh, E, blahoželať Bosne za e, členstvo, e, nestále členstvo Bezpečnostnej rady OSN bez hlasovacieho práva a takisto v, posled, v záverom snáď by tu bol priestor na zmienku o uznesení srbského, srbského parlamentu v Srebrenici, hoci, hoci je tu aj vylúčené slovo genis, genicída, ale treba treba uznať e, bosnianskú teritoriálnu e, nenarušiteľnosť a to by snáď pomohlo obom parlamentom, i bosnianskému, i e, z toho územia k, spoločnému jednej rezolúcii. A v, potom je tu ešte aj plán na regionálnu konferenciu v Sarajeve 1. júna o pokroku smerom k členstvu v EÚ v marci v Slovinsku e, oč, e, oč, očividne neboli prítomní, neboli zúčastnení predstavitelia EÚ. E to, to vyzeralo akoby na srbský bojkot, pretože Kosovo, Kosovo nebolo zastúpené. To bolo možno nejaká dohoda so Srbskom, čo by nebolo podľa mňa priateľné a dúfam, že 1. júna sa EÚ e, zúčastní v plnom počte e, čokoľvek Srbsko urobí. Ďakujem ďalšia rečníčka. Eh, Ďakujem, pán predseda. Naozaj eh, je veľmi veľká škoda, že tu počúvame, že krajina, ktorá sa chce zúčastniť spolu s ostatnými krajinami, má, musí prekonávať prekáže a pokrok je veľmi obmedzený. Musíme to skonštatovať. Myslím si, že tu v Európskom parlamente sa s veľkým potešením pozeráme na to, že je stabilita v regióne nám je naozaj veľmi ľúto, mm, že sa stávajú také veci ako segregácia v školách a podobne. Chcem zablahoželať pani Pakovej, že ona spomína aj takéto skutočnosti. Pre zelených je to naozaj veľmi dôležité. Sexuálne násilie, domáce násilie, násilie počas vojnového konfliktu, ale aj v súčasnosti. Okrem toho, postavenie menšín v Bosne, deti, ktoré musia chodiť do oddelených škôl, a potom tí iní, o ktorých hovorila. Tuto naozaj vyvoláva veľké obavy u nás. Tí iní osoby, ktoré majú zmiešaný background, etnický background. Samozrejme, e, do toho spadajú aj iné menší, menšiny ako homosexuáli a podobne. A teraz otázka liberalizácie víz. z. Vieme, že sa nám blížia letné prázdniny 2010 a my si kladieme otázku, čo stihneme urobiť nielen v našom výbore, ale čo stihne urobiť komisia. Stihne to? Odpoveď bohužiaľ je nie. je naozaj veľmi šťastným riešením, že je tu úrad vysokového predstaviteľa a že je tu určitá kombinácia, ktorá bude sledovať všetky pokroky. E, neviem, či pokiaľ ide o autoritu, či sa tým niečo nestráca. A teraz e, trvalo udržateľná energia. To nám leží na, srdcoch, na srdci nám zeleným je potrebné, aby bola vypracovaná národná stratégia trvalo udržateľnej energetiky, že sa na tom pracuje v poriadku, ale my čakáme väčšej príspevok. Ďakujem pekne. Teraz dostala slovo pani Kopa a potom pani Brisagič. Ďakujem. Ja sa takisto chcem poďakovať pani Pak za jej správu. hoci jej pripomienky sú skutočne pravdivé, mám jasné pochybnosti, či takýto zvýšený tón a obviňovanie či to nie je zveličené, či to nie je prehnané. Európska únia bude musieť skôr či neskôr rozhodnúť, či bude E, rokovať s nimi ako s nezávislým štátom alebo ako s nejakým protektorátom. Podľa mňa je to kontraproduktívne takéto veci spomínať z práce. Okrem toho treba byť e, aj seba kritický, predovšetkým pokiaľ ide o mm, rôzne zmeny. Samozrejme, všetci sme za to, aby krvi plelievanie sa skončilo. Vieme, že pani Pak veľa urobila pre to minulosti, ale je takisto pravdou, že nemôžeme e, všetko rozsúdiť tu. Chcem ešte spomenúť dva body. liberaliz- hovoriť o liberalizácii ešte pred letom, to nie je veľmi pragmatický prístup. Možno sa to podarí, ale skôr nie. Mohlo by to viesť k určitým špekuláciám a to by sme si nemali dovoliť. A potom e, voľby e, oktobri 2010. O tom by som tiež nehovorila teraz ordförande. Ja, en nackdel med att bland de sista... Ďalšia rečnička, ďakujem pekne, pán predseda. keď eh, počúvame veľmi dlhé prejavy, potom eh, napokon eh, na pripomienky zostane málo času. Ja som takisto zablahoželať pani pak e, samozrejme sú tu určité drobnosti, ktoré by bolo možné ešte prepracovať a vylepšiť. Ja predložím pozmeňovacie návrhy, ale dá sa povedať, že celkovo to smerovanie správy je správne. Je potrebné nájsť tú správnu formu, ako odblokovať situáciu, e, zohľadniť aj sociálne problémy a tak ďalej. Myslím, že pani Bak spomenula všetky najdôležitejšie témy. Takisto súhlasím s tým, čo povedali predrečníci. Napríklad, že je potrebné zakomponovať aj otázku menšín že ju treba zvýrazniť. Samozrejme, predložím konkrétne pozmeňovacie návrhy. A ešte jedna pripomienka. Dva body sa tu opakovali v diskusii sa po celý čas hovorí, že Bosnia je tranzitná krajina pre obchodovanie s ľudskými bytostiami. Samozrejme, to odsudzujeme. Celý čas sa o tom hovorí, ale ja musím na také tvrdenie reagovať, pretože nie je to celkom pravda. Áno, hovorí sa o tom, tvrdí sa to. Nemôžem poprieť, že čiastočne to nie je pravda. Ale sú aj iné regióny, iné krajiny, ktorých sa týka táto pliaga. Takže Bosna Hercegovina nie sú jedinou krajinou, kde sa toto uskutočňuje. A teraz otázka vysokého predstaviteľa že vlastne sa to prelína s úradom komisie. To nie je pravda. Ide o jednu osobu, ktorá má dve odlišné úlohy, dve odlišné funkcie. Vysoký predstaviteľ jedna vec a potom je úrad vysokého predstaviteľa. To sú dve odlišné veci. O úrad e, má úlohu rokovať z OSN a nemôžem, súhlasím s tým, aby sme e, postupovali nejako unáhlené, pretože veľmi často práve takéto body vyvolávajú diskusie a chytajú sa ich nacionalisti. A preto súhlasím s, páňou, s pani Kopa. Vynára sa otázka, Keď ide o tieto dvojnásobne nacionalistické pozície, treba presne vedieť, čo sa tu deje. A tiež e, treba dodať, že tu treba, e, treba povedať, že na začiatku to bola určitá nevôľa reagovať a to viedlo k tejto situácii. E, Dayton mal vlastne, mal vlastne byť niečím, čo ukončí to krvi prelievanie, ale malo to byť aj e, čosi, čo malo ukončiť, zlepšiť situáciu tak, aby určitý štát mohol byť partnerom v EÚ tieto entity boli, boli čoraz menej dôležité. Republika Srbska neustále blokovala a to viedlo k situácii, ktorú tu teraz máme. Videli sme to, 15 rokov sme to vnímali a to tu aj chýba. Nechcem, e, aby to, čo tu odznelo, bolo prikritické. Myslím si, že musíme tie veci pomenovávať otvorenejšie, volať ich pravými menami. No a Treba to kritizovať, treba kritizovať to, čo sa udialo a čo sme tu videli za posledné roky a čo e, bola nečinnosť, čo sa neurobilo. Pod, podám pozmenujúci návrh a po, chcem podporiť ale celkový text. Ďakujem, e, pán predseda. V prvom rade by som chcel poblahoželať e, kolegyni Doris Pak k jej správe. Myslím si, že táto správa je veľmi vyčerpávajúcou, realistickou a vyváženou správou a preto si myslím, že táto správa má e, správnu formu. Je dobrou bázou pre našu ďalšiu prácu. Budeme samozrejme e, podať, e, podávať niekoľko pozmeňujúcich návrhov, aby táto správa bola ešte odhodlanejšia pani Pak chcem poblahoželať k, za, k zapracovaniu alebo k zahrnutiu e, obetí, predovšetkým žien e, z Bosny do textu tejto správy. Je pravda, že treba týmto obetiam venovať viac pozornosti. Nielen teda obetiam, ale aj páchatelia týchto, e, tie len obetia, ale aj páchatelia prchajú z Bosny, Poznám, poznám eh, eh, prípady, kedy obete eh, žijú v Európskej únii na tej istej ulici, kde páchatelia činov, ktorí ich znásilňovali, si vlastne využívajú politický azyl v Európskej únii. A krajina, ktorá poskytla tento azyl, tvrdí, že toto znásilnenie sa udialo pred príliš dlhým časom a nemožno ho teda stíhať. A preto si myslím, že by sme oveľa viac e, úvah mali smerovať k tejto téme a toto je podľa mňa najlepšia e, téma, kde môžeme k tejto e, problematike sa vyjadriť. V Srbsku prijali uznesenie k Srebrenice. Mnoho ľudí v Bosne s týmto s, touto rezolúciou nemajú, nie sú spokojní a, a takisto my máme zo pár kritických slov k tomu. Každopádne si myslím, že toto uznesenie je dobré, pretože v Bosne uh, táto téma e, bude braná vážnejšie a to isté sa týka aj Srbska. Bosna a Hercegovina definuje svoju vlastnú dynamiku, ako bude e, napredovať cestou k EÚ. Verím, že pokrok e, nenapreduje dostatočne rýchlo, je to nekonečný príbeh, máme tu rovnaké otázky, neustále sa vracajúce. Terajší ústavný rámec na základe E, bosnianských politikov je ironický a, a, a e, množstvo politikov v Bosne a Hercegovine si myslia, že v budúcej fáze Bosna a Hercegovina potrebuje e, určitú formu disintegrácie, ale sú to aj politici, ktorí si myslia, že Bosnu treba posilniť desintegráciou Republiky Srbska. Ani jedna z týchto variant však nie je realizovateľná Obeťou bude každopádne bosnianská ekonomika a čo sa určite udeje, bude aj to, že zahraniční investori nebudú chcieť investovať do takejto krajiny, takisto ekonomika nebude mať úžitok z takýchto opatrení a presvedčení. A preto so si myslím, že my, európske inštitúcie, Európsky parlament vrátane, by sme mali poskytovať iný prístup, iný pohľad. Mali by sme povzbudzovať eh, krajinu k novej e, pozitívnej záväznej e, ceste, integrovanému prístupu, ktorý pripraví Bosnu na novú fázu, ďalšiu fázu e, na ceste do EÚ. Ale dynamika je nedostatočne rýchla a ako to vidíme my, Bosna zaostáva za ďalšími balkánskymi krajinami to však nie je chybou občanov, hoci oni sú tými, ktorí si zvolili politické špičky, ktoré jasne demonstrovali počas tohoto mandátu, že nech dokážu vyriešiť výzvy, ktoré Bosna musí prekonať na svojej ceste eh, k Európskej únii zo pár slov e, k prípadu Jakub Finci. Bohužiaľ, neexistuje dostatok politickej vôle na to, aby sa rozhodnutie e, Štrasburského súdu e, implementovalo. Budeme musieť zvoliť nové, nové, nové vedenie pre nového prezidenta v Bosne. Ste si istí, že Bosna bude mať dátum v rámci ktorého bude schopná vstúpiť do Európskej únie, ak neumožňuje všetkým občanom zúčastňovať sa na voľbách? A e, ak im nedáva možnosť e, kandidovať do volieb? Myslím si, že je pre nám je neospravedlteľné, že v tejto situácii e, nekonáme, mali by sme sa usilovať o reformu volebného práva, zákona. To je jediný spôsob, akým môžeme menšinám zaručiť, zaručiť práva. Inak budeme musieť mať, e, čakať ďalšie 4 roky na dátum pre Bosnu. Myslím si, že takéto posolstvo by sme mali vyslať. Nebudem hovoriť e, o liberalizácii víz, o tom sa veľa povedalo, ale v budúcom tej fáze si myslím, že by sme v tejto oblasti mohli urobiť viac predložíme zo pár pozmenujúcich návrhov, ktorými môžeme túto správu zlepšiť a táto správa by mohla mať pozitívny dopad na ďalší vývoj v Bosne a Hercegovine. Verím tomu. Ešte ďalší traja rečníci, okrem pána Mirela, ktorý je riaditeľom e, generálneho riaditeľstva pre rozšírenie a pani spravodajkyne Pak. A potom musíme hovoriť už o ďalšej téme. Naozaj sa musím e, pozerať na čas. Takže teraz by som chcel poprosiť pána Poselta, potom pána Svobodu a potom pána Bredu a potom pána Mirela a potom pani Pak. V tomto poradí nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, správa je vynikajúca, inak som to ani neočakával. Je tu však zo pár bodov, ktoré by som chcel ešte pomenovať. Varujem pred akýmkoľvek pokusom tú pozíciu vysokého predstaviteľa alebo obe pozície spochybňovať. Myslím si, že veľká sila tejto správy je v tom, že celkom jasne vysiela signál k posilneniu e, osoby poverenca v oboch funkciách, ktoré budú ešte dlhší čas potrebné a takisto osobu, osoba si zasluhuje oveľa viac podpory z našej strany. Máme tam vynikajúceho človeka a mám veľmi jasný pocit, že z európskej inštitúcie ho primálo podporujú a do tej miery vítam e, paragraf v návrhu, alebo teda bod, ktorý e, hovorí aj kritickým slovom e, vo vzťahu k našim inštitúciám, kde sa hovorí, že mali by ukázať väčšie vodcovstvo, väčšiu zodpovednosť pri vedení. A myslím si, že to potom rozoženie aj pochybnosti kolegyne Kopa, ktorú ktorá tu už nie je, myslím si, že je to správne, keď sa kriticky a jasne hovorí o politickej zodpovednosti v krajine, ale to môžeme robiť, keď celkom jasne kriticky hovoríme aj o tzv. medzinárodnom spoločenstve, ktoré je vlastne hlavným výnikom terajšej mizernej situácie. Celkom jasne treba povedať, že prečo v Bosne a Hercegovine nič nenapreduje, pretože Dayton a ústava z Daytonu je e, nešťastnou konštrukciou a krajina vlastnými silami nedokáže túto konštrukciu e, prekonať a keď neustále budeme e, len kritizovať tamojších zodpovedných a hovoriť im, že to majú zmeniť, tak to bude nekonečný príbeh. My musíme naopak aktívne sa podielať na tomto procese Eh, je veľmi dôležité, aby sme smerovali k občianskej spoločnosti. Bol tu spomenutý súdny prípad. Bez určitých etnických zložiek v ústavnej štruktúre to nepôjde a Bosna-Hercegovina sa eh, len vtedy, eh, Bosne sa podarí to len vtedy, keď na jednej strane bude občianská spoločnosť a posilnenie centrálneho štátu, ale na druhej strane tu musí byť aj štát troch rovnoprávnych e, štátnych, e, štátotvorných národov, bosnianských moslimov, Chorvátov a Srbov. Chorvátmi nemyslím len e, hercegovinských Chorvátov, ale aj tých zo stredu Bosny a Hercegoviny. Už sme o nich hovorili. Toto treba riešiť. A to bude naša veľká úloha budúcich rokov a keď sa nám toto nepodarí, aj keď o 10 či 20 rokov tu budeme ešte stále sedieť a stiažovať sa, e, tak potom aj budeme tu sedieť o tú dobu a budeme ďalej hovoriť, že reformy sa nedejú. Ďakujeme a teraz pán Svoboda. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že správa pani kolegyne je ako vždy veľmi e, dobrá, e, obsiahla správa. Nechcem hovoriť o bodoch, s ktorými súhlasím, ale o tých, kde možno by som išiel inak, iným smerom. Začnem napriek tomu súhlasom, hoci celkom e, e nechápem, prečo dvaja celkom rozumní ľudia, ktorí tu boli, e, začnúť krátko pred voľbami toto spomínať, ale pre mňa je rozhodujúce, aby tie veci, ktoré sa dajú dosiahnuť, sme realizovali rýchlo. A pokiaľ ide o problém etnickej e, príslušnosti pri spomínaných ľuďoch, Mám dojem, že Republika Srbska je e, viac e, než ochotná urobiť to nielen pri prezidentovi, ale nejde to inak len po kročikoch tie pokroky. A keď budeme mať pokroky, takých treba aj uviezť do života. Treba potom hneď uh, uh, urobiť exemplárny príklad. A to je problém, ktorý vnímam. Ďalej potom po druhé, vysoký predstaviteľ myslím si, že tu je to trošku prehnané, túto úžasnú podporu, o nej hovorí, veľa nám to nepomôže. Buďme úprimní, už roky existuje tá pozícia a už roky nedokáže e, mnoho urobiť, keď tu nie je vôľa. Musím akceptovať, ale čo neakceptujem, je to, že špeciálny predstaviteľ EÚ e vôbec tej, v tom uznesení nie je spomenutý, ak to správne vidím. Naším partnerom je vlastne špeciálny e, zmocnec EÚ. Rozumiem, e, prečo pani pak o tom nechce hovoriť, ale dôležitá otázka teraz znie, či je e, efektívne spojiť funkciu predsedu delegácie a toho špeciálneho predstaviteľa, alebo že by teda mal ten špeciálny predstaviteľ zostal spojený s predstaviteľom, vysokým predstaviteľom. To je teda tá otázka, ktorá ktorú si treba položiť a e, ktorá je potrebná pre rozhodovanie. Ale funkcia osobitného predstaviteľa EÚ, keď už hovoríme o vysokom predstaviteľovi a podpredsedovi, treba toto celkom jasne e, riešiť. A ešte jedna vec, aby sme sa naozaj pochopili, som e, plne toho názoru, ktorú vyjadril pán posel aj, pani Pak, že tu máme dobrého predstaviteľa. Pre mňa je E, pre mňa nie je dôležité len to, že je Rakúšan e, a pre mňa je dôležité, aby bol dobrý. Vôbec nie je dôležité, či je Rakúšan. E, treba teda vnímať toho predstaviteľa EÚ. Ešte dve poznámky. Kolega Poselt, ak teraz začneme z tejto pozície na novo usporiadavať túto krajinu, akokoľvek je to pochopiteľné, ale potom sa nám nepodarí vytvoriť dobré podmienky pre riešenie v Bosne a Hercegovine, treba naozaj pracovať s oboma entitami, ktoré tam máme a pozerať sa aj na to, aby Chorváti ako obyvateľstvo mali svoje zodpovedajúce práva. Nesúhlasím so šestkou a sedmičkou, posledný môj bod, e, predovšetkým so sedmičkou. Nie je to len Republika Srbska, nemám tu nejakú záľubu v tom, ale sú tu predsa aj e, ďalšie otázky. Minimálne, keby sme aspoň v sedmičke povedali, že všetkých vyzývame aby Daytonskú zmluvu dodržiavali, respektíve, alebo aby ju tak zmenili, aby to bol funkčný štát, tak, tak som veľmi spokojný. Ale ne, ne, nesmieme tu e, hroziť e, e, referendum alebo že odstrániť entity. Teda v tejto sedmičke by som obom stranám vyslal jasný signál dajte im šancu v lepšej forme tým entitám a to je e, možnosť potom mať budúce roky lepší stav. Please. Ďakujem pekne, pán Preda. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să o felicit și eu pe doamna PAC. Um... Ďakujem pekne, pán predseda, tiež by som chcel zablahoželať pani PAC. Len dve stručné, rýchle otázky. Poprvé, ja chcem privítať jasnú formuláciu bodu 12 s témou nevyhnutných ústavných reforiem. To je kľúčový bod. Iní kolegovia to už povedali. MK a zaručenie je skúškou pre túto štruktúru. Pani Kopa si už položila otázku či už či je nejaký protektorát, alebo samostatný štát. Skúška legitimity súvisí s ústavou a rozsudky Štrasburského súdu treba dodržiavať. Druhá vec sa týka jedného prípadu. Ja som si najskôr myslel, že to bola novinárska kačica. A totiž žiadosť republi- premiéra Republiky Srbskej ktorý žiadal o to, aby eh, sa bojkotovala tlač. Ja som si myslel, že to bola naprílový žart. A to je také absurdné skutočne také absurdné, že to treba zdôrazniť. Ako je dôležité, že sú občania informovaní a že médiá majú slobodu. Ďakujem pekne. A teraz sa dostáva slovo zástupca DGM Larmen, pán Miral. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať pani Pak za jej vynikajúcu správu plne súhlasím s názormi pani Pak o situácii v Bosne a Hercegovine. Za niekoľko za ostatné mesiace sa situácia zhoršila. Reformy prebiehajú veľmi pomaly. Hospodárska kríza situáciu ešte viac komplikuje. A keďže rok 2010 je volebným rokom, tak bude ešte ťažšie situáciu napraviť, keď už niekoľko týždňov sa objavujú vyjadrenia v Bosne a Hercegovine, ktoré situáciu ešte viac komplikujú. Krátko pro nástupe do funkcie, tak Lady Ashton ako aj komisár File navštívili túto krajinu najskôr, aby preukázali svoje odhodlanie a záväzok európskej budúcnosti tejto krajiny, ale tiež aby vyzvali lídrov a autority, aby Podopracovali na tom, aby zaistili, že Bosna v nasledujúcich rokoch bude na ceste do EÚ. Naším spoločným cieľom a na jeho dosiahnutie potrebuje Bosna riešiť problémy. Zatiaľ sa im to nedarí. Hlavným predpokladom sú, je ústavná reforma minulý rok eh, priniesol dôležité zmeny. To nie je jeden bod, kde nesúhlasím s pani Doris Pack. Švedské predsedníctvo EÚ eh, a USA spolu, švedské predsedníctvo spolu s komisiou veľmi vážne sa pokúsilo na stôl predložiť isté minimálne zmeny ústavy. Nešlo to veľmi ďaleko, ale pomohlo by to pri lepšie, lepšom fungovaní krajiny a po druhé, a to je dôležitý bod, o ktorom hovorila aj pani páka a ďalší rečníci, že by to zmenilo ústavu v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a s ohľadom na výnos súdu je to ešte dôležitejšie. Nebolo to úspešné, ale bola to dôležitá investícia. teraz je na stole viacero možností, preto aby autority sa nimi a orgány ďalej zaoberali, aby prijali ústavu ešte pred voľbami. Premiér pred niekoľkými týždňami predložil akčný plán. Dúfame, že bude úspešný. Týchto dňoch nie sme až takí optimistickí, pretože už sú, je tu určite meškanie a zdá sa, že neexistuje žiadna politická vôľa. No a poprvýkrát vôbec krajina, ktorá ašpiruje na členstvo EÚ, bude mať druhé voľby. A, a niektorí obyvateľe tejto krajiny nebudú mať nárok na kandidovanie do jedného z úradov No a pani pak má pravdu, keď tvrdí, že mali sme vyvinúť maximálne úsilie, aby boli prijaté hodnoty e a pravidla EU Ďalej zákon o čítaní obyvateľstva. Uskutočnilo sa zasadnutie s zástupcami Eurostatu, aby sme zaistili, čo treba urobiť na to, aby bol prijatý ten zákon. Však úspech nie je zaručený. Budeme pokračovať v pravidelnom dialogu s orgánmi. Spustili sme mechanizmus podpisovania stabilizačnej a, asociačnej dohody, ktorú ratifikovalo už 20 krajín, ale teraz nadišiel čas, aby krajina dosahovala ciele, realizovala zmeny sú termíny e, na plnenie úloh a povinností. No, ja musím povedať, že máme nástroje, ktoré používame vo všetkých krajinách regiónu, ale keď v iných krajinách vidíme pokrok, bohužiaľ v Bosne a Hercegovine je ten pokrok veľmi malý. Jedinou výnimkou je liberalizácia víz. Ostatné mesiaci, v ostatných mesiacoch sme zaznamenali veľmi dobrý pokrok Otázka znie prečo. Možno preto, že politickí lídry nechcú byť vnímaní ako neschopní a že nerobia všetko pre obyvateľov. Možno to je dôvodom. V každom prípade je to pozitívne no a preukazuje to, že sa dá dosahovať politická dohoda a je to dôkaz aj toho, že keď sa dosiahne, tak matateľné dos- no, výsledky sa dosahujú. No a po debatách s príslušnými orgánmi sme presvedčení o tom, že sa nám podarí predložiť návrh už čoskoro. Dovolte mi povedať niečo veľmi jasne o liberalizácii vízového styku. Je to kľúčová otázka, určite je to veľmi dôležité a je nevyhnutné, aby pre občanov vízový styk bol liberalizovaný. Ale rovnako to je tiež dôležitá otázka pre členské štáty. Čo cestovná mapa je rovnaká pre všetky krajiny v regióne my máme rovnakú metodológiu, máme rovnaký prístup a ja by som chcel veľmi otvorene povedať, že komisia, komisiu nemôže nikto obviňovať za to, čo sa krajine nepodarilo dosiahnuť minulý rok, keď tri ďalšie krajiny, ktoré mali ten bezvýzový styk, keď sa im podarilo uspieť Bosna a Hercegovina, by dnes mohli byť bez víz. Áno. Ak by orgány všetko urobili správne a takže nemôže nás nikto obvinovať za to, čo sa nestalo. Vyvíjame maximálne snahy, aby sme dosiahli ciele návrhu liberalizácie víz, ale čas už uplynul. Tak ako pani Pak, aj my využívame nízky, odsudzujeme nízky počet odsudených eh, vojnových zločinov. Národná stratégia na boj proti vojnovým zločinom musí byť zlepšená. Stratégia bola prijatá, akčný plán bol prijatý, ale počet zákonov a mnoho zákonov ešte nebolo prijatých. My podporujeme reformu súdnictva, to už niekoľko rokov. Rovnako budeme tak robiť v roku 2010, ale žiadame o hodnotenie tejto reformy. Hodnotenie predtým, než v roku 2011 sa zaviažeme k využívaniu eh, peniaz daňových poplatníkov na reformu, keď nevidíme skutočnú vôľu na strane príslušných orgánov správne rozhodovať. Rovnako súhlasím o význame spolupráce s občianskou spoločnosťou, v UNHCR v Sarajeve s našou pomocou spustilo rozsiahly program teda tam zasadnutia s poslancami a poslanci tohto parlamentu sa tam zúčastnili. Je mnoho ďalších mladých NGOčiek, ktoré sú veľmi slubné. Ďalšie VOčky v Srbsku a v Chorvátsku spustili inici- iniciatívu REKOM na zmierovanie a riešenie nedávnej minulosti. Takže to je skutočne dôležité. Rovnako súhlasím s pánom Kukanom v tom, že nezávislosť médií by mala byť súčasťou správy. A ďalšie otázky, ktoré poznamenali ďalší rečníci, na tie už o nich už nemôžeme hovoriť, ale vo väčšine prípadov súhlasíme. A na záver by som chcel vyjadriť súhlas pani Pak, že systém dvoch škôl pod jednou strekou nepriateľný. Pripravuje to generácie, ktoré v najlepšom prípade budú sa vzájomne ignorovať a v najhoršom prípade sa budú pokladať za nepriateľov. Ja eh, v rámci federácie som položil túto otázku a hm, odpovedz nela, že o tej krajine neviem nič a je to otázka identity. Vzdelávanie a kultúra to je tiež medzi prioritami, ktoré podporujeme finančnou pomocou, ale tak ako povedala pani Pak, je 13 rôznych ministrov školstva a preto nie je jednoduché dosahovať pokroky. Program Tempus na posledných rokoch sa ujal Erasmus Mundus s trochu s väčšími problémami z uvedených dôvodov. Neboli tam žiadne kontaktné miesta Myslím, že je dôležité hovoriť o tom, že aby sme všetci pokračovali a e, žiadali zodpovedné líderstvo, ako aj dosahovali a poskytovali obyvateľstvu matateľné, matateľné dôkazy o tom, že ich budúcnosť je v členstve. No a liberalizácia vízového styku je toho dôkazom a rovnako vaša správa a tieto signály vyšle do Bosny a Hercegoviny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Už no teraz je to vo vašich rukách, či sa budem môcť venovať ďalším veciam alebo nie. Všetci vás chválili. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem venovať len niektorým veciam, na ktoré som <laughs> zabudla. Ďakujem Edwardovi, tá vec s médiami. Média o médiách treba hovoriť, to je jasné. A je to problém na mieste, pretože aj nezávislosť médií sa stále napáda. Druhá otázka, kolega Virgin hovoril o tom, že budúcnosť Bosnia a Hercegoviny nezdôrazňujeme dostatočne. Myslím, že to tak nie je. Možno prečítajte si to ešte raz. Ja mám pocit, že to tak je. No a pani Kopa, ktorá tu už nie je, by som, by som chcel povedať, nikto ma nepočúva a v parlamente a ne, nepoku, nepočúva, nepo, nepo, a nepočúva nikto. Zdvorilosť je, ak nehovoríme a priamou rečou, zdvorilosť je jedna vec, ale nazývať veci priamo vecou je dôležité, priamo menom e, je dôležité. Pán Dodík, ak by ste počúvali, tak by ste chápali, že skutočne treba pomenovať veci pravým menom. Ďakujem za podnety. Ja ich eh, príjmem. No a ešte raz, ste hovorili o tom, že ak budú mať roadmap, ktorá bude jasná, tak budú pracovať. To nie je pravda. Oni už dlho majú cestovnú mapu pre zrušenie úradu vysokého predstaviteľa 3 plus 2 a neurobili to. Nesplnili ju to ich trefa ich, Čo sa týka liberalizácie víz, od tam išlo to, aby z toho mali niečo občania. To je ten rozdiel. Nož, skutočne cestovné napríklad všetko. Pani Latvor sa spýtala, čo si myslím o návrhu prezidia USA uznesenie z Madridu. O tom si nemyslím nič. Je to len dôvod, ktorý je krátko pred voľbami predkladaný ktorý nezohľadňuje to, čo sa už vypracovalo. Je to rovnaká chyba, ktorú minulý rok robil pán Bilt a ostatní. Oni zvonku niečo presadili bez toho, aby sa venovali tomu, čo už bolo urobené. I bola prijatá dohoda, ktorá je na stole, nebola zrealizovaná, ale odzrkadluje to, čo si myslia politici na mieste. Ale ja, keď prídem zvonku a budem sa snažiť presadzovať moje predstavy, tak sa k tomu správam ako ku protektorátu a tom treba byť opatrný. Ja si o tom veľa nemyslím. To, čo som si vypočul od Lika a myslím, že to ma nikto nepovedal, že to nejak podporuje. Dobre. Netreba o tom veľa hovoriť. No a konferencii prvého vlastne myslím tiež vôbec nič. A, to je konferencia veľmi samoučelná. Ale keď chcete, samozrejme, môžete tam ísť. Ja neviem, komu to prospeje. A ešte by som chcel dodať, že som presvedčená o tom, že uvoľnenie vízového styku treba urobiť toto leto. Ak, keď sme si vypočuli kolega Mingareliho, ten povedal, že keď dáme cestovnú mapu pre uvoľnenie vízového styku, a tak na konci treba niečo splniť a potom a sa to treba splniť oni, ak splnia podmienky, a ktoré podľa mňa splnili rovnako ako Albánsko, tak by mali mať bezvízový styk vysoký predstaviteľ a EU. Neznamená to, že situácia, Situácia nevidím tak ako ty, Hannes. Ale tá otázka ne, nebola položená mne. Či vysoký predstaviteľ pod Lady Ashtonovou nahradí delegáciu, alebo či zostane to, čo je, alebo delegácia mu bude pomáhať. Ja neviem, že, myslím si, že to patrí do tejto správy. To je samostatná vec. Ale mali by sme sa postarať o to, aby boli tam vymenované obe funkcie. Čo ešte? Vážený pán Mirel. Viackrát sme sa stretli na konferencii. Na rôznych konferenciách. Vy ste povedali predložiť na stôl teraz zase Martinos, minulý rok Build, ktorý niečo stále kladete na stôl, bez toho, aby ste využívali existujúce veci. Už ja neviem prečo a si neustále myslíme, že vieme všetko lepšie na niektorí, ktorí hovorili o tom, že je dôležité zmeniť ústavu. S nimi súhlasím, ale o to sa snažíme už dlhé roky, aby sme to dostali do hlav občanov. My nemôžeme zvonku nariadiť tejto krajine novú ústavu. Ak samozrejme nebude ďalší Dayton to nikto nebude podporovať. E, voľby sú neustále, máme zodpovedných politikov. Musia prebrať zodpovednosť a musia pracovať na ústave. Takže ja príjmam všetko, čo ste urobili, čo ste povedali. Ďakujem pekne. A to je, myslím, že všetko. Naozaj si kladem otázku, či by tá krajina bola v lepšom stave, keby sme hovorili menej. V každom prípade Povedal som vám, že naozaj táto situácia, situácia vytvára debatu. Je tu veľa vecí, ale len si želám lepši, lepšiu situáciu. Pani Nielsen, najprv by som chcel povedať, že lehota pre podávanie pozmeňujúcich návrhov pre túto spravu je 13. apríla e, na poludne. A teraz by som chcel poprosiť pani Kiel Nielsen, aby začala prezentovať jej správu, ktorá, ktorá odporúča, aby výbor pre e, občianske slobody neakceptoval dohodu s Pakistanom. Verujte tomu teda pozornosť. Je tam tiež niečo, čo by som chcel, aby ste vedeli na záver tejto prezentácie, čo by som vám rád potom komunikoval. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, máte tu návrh stanoviska, kde odporúčam mene nášho výboru a výboru LIBE e, odmietnutie. Moje argumenty sa zakladajú na dvoch záveroch po prvej raz Európsky parlament má možnosť prehodnotiť readmisnú dohodu. A potom e, ľudské práva, dodržiavanie ľudských práv v Pakistane vyžaduje prehodnotenie. V minulosti e, Európsky parlament nemohol ovplyvniť obsah záverov a dohody vstúpili bez jeho súhlasu do platnosti. Európsky parlament ako keby stráca svoje odôvodnenie eh, a nemal možnosť zúčastňovať sa legislatívy. Pre podľa mňa skôr, ako sa zaviažeme požadovať novú readmisnú dohodu s tretimi krajinami a vykonať prehodnotenie. Hovorilo sa o tom, že to bude vykonané do konca roku 2009 a ešte vždy sa to neuskutočnilo. A takisto dohoda z Vieste Nejde ani tak o dohodu EU Pakistan, ale o readmisné dohody vo všeobecnosti. Ide o prvú dohodu, na tom trvám, o ktorej sa diskutuje po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. A tu vlastne Európsky parlament má konečne právo veta pri takomto type dohôd. Ehm, popri rade a komisie teda odporúčam e, zamietnúť. Okrem toho chcem upresniť že ide o absenciu dodržiavania ľudských práv. A takisto chcem upozorniť na dokument Európskej komisie z roku 2005, kde citujem že všetky rozhodnutie, ktoré urobia kompetentné orgány členského štátu, musia dodržiavať ženevský dohovor. a takisto zmluvu z Dublinu Európska komisia pokračuje, opäť uvádzam, nikto nemôže byť vyhostený v pre, e, v prípade, že by mu hrozil trest smrti alebo zlé zaobchádzanie. Išlo by o veľmi tvrdé porušovanie ľudských práv. Európska komisia a rada uzatvárajú dohodu o readmasii. Pokiaľ ide o Pakistan, ten ani jednu z uvedených zárok neposkytuje. Základné ľudské práva vyhostených nesmú byť v žiadnom prípade porušované. Naozaj niečo podobné nie je možné v tomto prípade tvrdiť. Komisia je strážcom zmluv a musí dohliadať na dodržiavanie komunitárneho práva. A readmisná dohoda teda e, musí požadovať, aby dodržiavanie ľudských práv bolo na úrovni, ako to požaduje Európske spoločenstvo. Rada predstavuje členské štáty, kde kompetentné orgány e, rozhodujú o právach pristahovalcoch. Uvediem príklad. Napríklad podobná dohoda so Sri Lankou vstúpila do platnosti roku 2004 napriek e, nešťastným udalostiam v tejto krajine a Európsky súd pre ľudské práva sa e, domnieval, že e, išlo o hrubé porušovanie ľudských práv. A takisto situácia Afgancov, ktorí sú vyhostení do Pakistanu. Akým spôsobom zabezpečíme, že E, Pakistane sa s nimi bude dobre zaobchádzať alebo že budú navrátení do Afganistanu. Ak neexistujú bilaterálne dohody medzi Pakistanom a Afganistanom, alebo ak existujú, ich obsah nepoznáme. Keď som sa na toto pýtala komisie, nedostala som nejakú odpoveď. Takže na záver. Eh, eh, chcem sa odvolať na uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2003, že je potrebné pozmeňovať eh, dohody v prípade, že ide hrubé porušovanie ľudských práv a ľudskej dôhodnosti. Počas e, prvej e, diskusie mnohí kolegovia vystúpili a hovorili, že tu ide o veľké problémy s dodržiavaním ľudských práv. A potom sa hovorilo, že existujú určité zlepšenia v Pakistane bez toho, aby uviedli konkrétne príklady. Situácia ľudských práv v Pakistane to je citlivá otázka, ale je to partnerská krajina a je potrebné hľadať riešenie. Chcem e, e, e, ešte pripomenúť, že Pakistan vždy podporoval Taliban a chcem ho ešte pripomenúť rôzne drámy Afgáncov. Ďakujem. Euh, Ďakujem, pán predseda. Tri pripomienky, pokiaľ ide o odporúčanie, ktoré sa nachádza v stanovisku pani Kinicen. Poprvé, plne súhlasím s obavami pani Kinincen, pokiaľ ide o nestabilnú situáciu v Pakistane a dodržiavanie ľudských práv a bezpečnosť. A vzhľadom na to, čo sa udialo v pondelok na severozápade Pakistanu, táto slabá stránka narúša be- otázku bezpečnosti. Ešte chcem povedať, že za týchto okolnosti treba jasne definovať eh, podmienky spolupráce s, s eh, Pakistanom. A je treba jasne uviesť, eh, že členské štáty delegujú právomoci. Zatiaľ je to všetko iba veľmi improvizovaným spôsobom. Takáto readmisná hodnota by mala dávať možnosť e, určitej supervízie, ktorá by e, dávala možnosť zohrávať Európskej únii kľúčovú lohu. Schváliť takúto dohodu to by znamenalo e, tlačiť Afgáncov k návratu bez akejkoľvek eh, kontroly v súvislosti s ich bezpečnosťou. Od roku 2005 máme 3,5 milióna Afgáncov, ktorí boli e, navrátení do Afganistanu. Je tu supervízia vysokého zástupcu OSN nad týmito utečencami. A ja si myslím, že účasť únie v tomto kontexte by bola prospešná. A takisto súhlasím, že je málo informácií o dodržiavaní podmienok readmisnej dohody, ktorá bola uzatvorená s Európskou úniou. To však nie je dostatočný argument, aby sme vo všeobecnosti túto dotu zamietli. Je to len dôvod, aby sme požadovali viac údajov. To nie je E, vystúpenie proti dohode ako takej. Ďakujem, pán Vigenin, veľmi kratučko, lebo nemáme čas. V zásade zdieľame zistenia pani Kill Nielsen. Pri, tejto, e, pri tomto návrhu stanoviska odviedla veľa práce. Musíme pripustiť, že sú krajiny, kde Situácia v ľudskoprávnej oblasti nie je lepšia ako v eh, Pakistane. Preto potrebujeme posúdenie implementácie týchto readmisných dohôd. Keďže máme prvýkrát možnosť využiť naše právomoci, nejde len o to ukázať, že sme mocnejší, ale máme naozaj snú možnosť žiadať takéto posúdenie a e, upútať našu pozornosť e, na, tejto, na túto problematiku, ktorú ste zdôvodnili vo vašej e, správe. Z procedurálneho pohľadu by som vás poprosil, aby, že možno nemôžeme požiadať Libe o zamietnutie tejto správy, ale môže odročiť to, kým budú pokračovať s, s diskusiou a možno by sme mohli najprv počkať na vyhodnotenie dopadov od terajších readmisných dohôd a po druhé by sme mohli e, počkať, ako bude reakcia komisie, ako nám môžu uist, nás môžu uistiť, že táto zmluva zohľadní aj otázky ľudského, ľudských práv, ktoré spadajú pod túto dohodu. Ak takéto odročenie by nebolo možné, tak by sme takéto odporúčanie akceptovali a pokiaľ som to pochopil, tak tiež e, výbor LIBE vážne takýto výsledok hlasovania diskutuje. Ďakujem. Ďakujeme. Musím sa spýtať ešte, že či pán e, Marius z DigiRelex je prítomný, alebo chcete niekto hovoriť? Ja sa volám Vukaševič a Pán Hajno sa nemohol zúčastniť. Ja som z eh, generálneho riadistva eh, JLS. Bola tu množstvo bodov, ak je to možné. Rád by som využil túto možnosť na, na odpoveď aspoň niektorých z nich, ak je to možné. Máme problém s tlmočníkmi, pretože presiahli svoj limit. Ak ako vidíte, máme problém Rád by som vám dal tú možnosť, aby ste hovorili priamo s pani Kiel Nielsen. Ja by som chcela, aby ona uzavrela zasadnutie a dala nám určité odpovedi. Možno nám môžete tieto body poskytnúť písomne. Minimálne dva, veľmi dva krátke body a potom pani Nielsen. Kim, two points. Yes. Dva body. Ďakujem. Jeden bod je Eh, evaluácia miestných eh, dohôd a druhá ochrana ľudských práv. Poprvé, ten dátum k evaluácii budeme evaluovať eh, výkonu readmisných dohôd, všetky existujú, takisto rokovací mandát, ktorý momentálne máme. Ale tá lehota je 2010, nie 2009. V štokholmskom programe to tak je a tento program bude rešpektovaný. Avšak a to ma pri, privádza k druhému bodu, ochrana ľudských práv. Potr- opätovne chcem zdôrazniť, a to je čosi, na čo som vás upozorňoval naposledy, readmisné dohody nie sú aktami, kde by sme opakovali práva, ktoré už sú zakotvené niekde inde. Aj tak. Je tam špeciálna doložka, ktorá hovorí, že zod, aké sú zodpovednosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd a vnútorného práva každej zúčastnenej strany nie sú vylúšené, že by sa uzavrela táto zmluva a tieto povinnosti vrátane Ženevskej konvencie, e, ako aj azylových, aký EÚ, musia byť použité pred aplikáciou zmluvy. Ďakujeme vám. Pani Kiel Nielsen. Il me semble justement que le Zdá sa mi správne, že Pakistán ešte doteraz neakce- správne povedané, že neakceptoval ženevský dohovor a celý rad iných eh, medzinárodných dohovorov. A pokiaľ ide o to hodnotenie koncom roka by malo byť, koncom roka 2010. To teda znamená. Áno, môžeme čakať na toto hodnotenie a potom diskutovať o tej to readmisnej e, dohode, až keď budeme mať hodnotiacu správu. Myslím si, že to nebola jediná obava, ale jedna z mnohých, takže môžeme čakať na tú hodnotiacu správu a potom diskutovať. Ďakujem. Predtým, než poďakujem našim tlmočníkom, rád by som povedal zo 2-3 body, veľmi krátko. Keď pôjde táto, toto stanovisko na hlasovanie, my budeme hlasovať len o poslednom odseku, ktorý obsahuje odporúčania. Ak potrebujeme prísť s pozmenujúcimi návrhmi. Mož, musíme ich realizovať len k tomuto poslednému, nazvime ho odporúčanie. A potom by som tiež dodal, že lehota pre pozmenujúce návrhy 9. apríla v piatok o 12. A končím tým, že vám poviem, že ďalšie zasadnutie 27. a 28. apríla. Ďakujem. Ďakujem ešte raz tlmočníkom.